Kolegi, buongiorno, scusate il ritardo. Vážení kolegovia, dobré ráno, ospravedlňujem sa za meškanie. Začneme hneď s touto poslednou pracovnou schôdzou ešte pred letnou prestávkou. Ak nemáme žiadne námietky, tak navrhujem, aby sme schválili zápis z posledného stretnutia Zápis nájdete vo vašich zložkách. Ak máme žiadne poznámky, zdá sa, že nie, tak to môžeme považovať za schválené. Chcem vám pripomenúť, že dnešné stretnutie je vysielané web streamingom na web stránke Európskeho parlamentu a už čoskoro môžeme, už rýchlo môžeme prejsť na bod programu číslo 4. Dnes si vypočujeme spravodajcu Salvatora Jakolínaho, ktorý by mal predstaviť poslednú úpravu, poslednú verziu svojej správy, ktorá je datovaná 18. júna. Vieme, že v tejto správe je viac ako 300 pozmeňujúcich návrhov. To všetko sú známe veci, o tom veľmi dobre vieme. A to nám ukazuje, akú veľkú pozornosť kolegovia kladú tejto konkrétnej zložke, tejto konkrétnej téme, ktorú robíme my na pôde nášho výboru. Takže je to naozaj veľmi objemná dávka pozmeňujúcich návrhov 322 Ehm, to, čo sa budeme snažiť, bude lepšie definovať a lepšie pochopiť, čo sa nachádza v pozadí týchto pozmenujúcich návrhov. Máme teda čas na to, aby sme, sa preskúmali, aby sme to preskúmali, aby sme sa pozreli na túto správu, Mala by to byť, eh, najprv dostane kolega spravodajca čas, aby predsedol správu, no a potom eh, budú môcť kolegovia klásť otázky a prípadné poznámky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Eh, ďakujem, veľmi dobre ste popísali tú obrovskú pozornosť, ktorá bola venovaná tejto téme, tejto správe, ktorá spadá do rozsahu činnosti nášho výboru skutočne viac ako 300 pozmenujúcich návrhov a to je len polovica z toho, čo bolo e, celkovo podané v rámci celého procesu. Takže treba povedať, že celkovo e, táto správa vzbudila obrovskú pozornosť. A Zdá sa, že pozornosť v podobe písomných pozmeňujúcich návrhov je neúmerne e, úmerná e, pozornosti, ktorú venujú poslanci fyzickou prítomnosťou tejto správe. Takže to je jazda niečo, o čom by aj európsky voliči mali vedieť. No, takže našli sme 177 kompromisných návrhov e, z týchto z týchto pozmeňujúcich návrhov alebo z tohoto celého spektra reakcií. Treba povedať, že jednotlivé politické skupiny boli celkom otvorené týmto kompromisom. A na júnovej plenárke sme mali možnosť vidieť výsledky celého tohoto procesu. Chcem teda poďakovať sekretariátu nášho výboru. Chcem poďakovať aj ostatným kolegom, neviem, spravodajcom, ľuďom v Bire a všetkým ľuďom, ktorí pomohli pri práci. Nakoniec sa nám podarilo vytvoriť niečo, čo bolo veľa špecifickejšie a zostavili sme vlastne skupinu pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú špecifické, zacielené a relevantné. Treba povedať, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, sú rozhodne pozitívnym prínosom. Je to pozitívny impuls, ktorý nám pomáha tento eh, cieľ, konečný dokument zlepšiť. Malo by to byť oveľa efektívnejšie, užitočnejšie pre policajné zložky, pre policajné orgány v členských štátoch a orgány boja proti zločinu. Sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré častokrát zdôrazňujú a počerkujú, to, čo už bolo spravené. Čiže niektoré boli veľmi užitočné, niektoré už len duplikovali eh, tie poznámky a reakcia chcem poďakovať všetkým a najmä chcem vyzvať ostatné skupiny, aby boli ochotné hľadať kompromisy a podporovať tieto kompromisy. No a čo sa týka celkovej efektívnosti, celkovej účinnosti, o tom e, by som chcel hovoriť, pretože táto polcesta na, e, na procese tvorby tejto správy bola veľmi užitočná, ale e, bola e, táto správa možno, alebo tento proces bol až trochu príliš otvorený, trochu to bolo príliš široké. A teraz v tom konečnom finíši sa budeme snažiť sústrediť a budeme sa sústreďovať na tie konkrétne body a zameriavať sa na to, čo sú skutočné problémy a skutočné témy v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí táto správa o konci, teda správa na konci nášho obdobia, volebného obdobia, bude skúmať e, mnohé témy. Je to dôležitá časť našej práce tu v našom výbore Krym, ale treba si uvedomiť, že je to vlastne príprava konsolidovaného textu a správy o našej činnosti v rámci polovice funkčného obdobia. Čo konkrétne znamenajú tieto jednotlivé témy, tieto jednotlivé body? Obchod s ľuďmi, čiže pr- e, to je špecifická téma, e, pri, niektorých sme, pri ktorej sme pripravili niektoré kompromisné návrhy. Niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré boli podané, sme nemohli zobrať do úvahy. E, kolegovia e, sa snažili vytvoriť akýsi zoznam konečných priorít alebo e, záverečný zoznam priorít a to je úsilie, ktoré si rozhodne zaslúži spomenutie ja aj spolu so sekretáriom, sekretariátom sme sa pozerali na pozmeňujúce návrhy, ktoré vymazávali niektoré časti tejto správy a a hľadali sme možno priestor, ako to efektívnejšie v texte upraviť. Snažili sme sa odkazovať na, na niektoré konkrétne zdroje. Napríklad sme odkazovali aj na Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo robilo veľký kus práce, e, keď hovoríme o európskom zatýkacom rozkaze. E, takisto aj oblasť súdnej spolupráce e, je veľmi, veľmi posunutá. Treba ďalej prehlbovať a zintenzívňovať súdnu spoluprácu, ktorá musí stáť na, na dôvere medzi členskými štátmi počas nedávnych eh, dní štátne prokuratúry ukázali, že oni sú takým tým predvojom boja proti organizovanému zločinu a to je možno aj veľmi pozitívne. Je to dôkaz toho, že tie vypočutia, ktoré sme organizovali, boli zmysluplné. Eh, boli tu skutočné osobnosti, ktoré sa zúčastnili týchto vypočutí a oni počiarkovali svoju ochotu eh, bojovať proti tomuto Alfano. Um, hovorilo um, o bankovkách. Tam sme skúmali, akým spôsobom e, dokážeme e, vystopovať e, tieto bankovky. Ďalej kolegyňa Korona spomínala mafiu akúsi ekologickú mafiu, ktorá obchodovala s odpadom. Ďalej vlastne išla o definíciu toho, čo znamená, definíciu pojmu gang, ktorá sa tam objavila ehm, Ďalej išlo vlastne o národné konfiškácie. E, kolegyňa Alfano potom skúmala vlastne tento problém ako oblasť e, vlastných zdrojov pre európske, e, európske inštitúcie. Newton Dunhill takisto skúmal na túto tému. Ďalej je tu je aj, ďalej treba povedať, že istú úlohu nepod, nepodstatnú zohrávajú aj rôzni e, pomocníci, rôzni asociovaní e, členovia organizovaných skupín. E, rozmýšľali sme aj nad tým, že by sme e, akýsi deň, keď si pripomenieme keď si pripomenieme obete mafie alebo obete mafiánskych trestných činov. E, zatiaľ sa o tom rozmýšľa len v Taliansku, ale možno by takýto pamätný deň mohol byť v celej Európe. No a posledné vystúpenie, ešte o posledná poznámka, nechcem využiť všetok čas, naozaj ste mi ho dali veľmi veľa, ale chcem odkázať predovšetkým na poslednú stranu. Je to pozmenujúci návrh 387. Prečítam vám, e, pardon, neprečítam vám ho, to vás ušetrím. Ale treba povedať v zásade, že v tomto pozmeňujúcom návrhu som sa snažil skoncentrovať všetky kľúčové ciele, vízie, ktoré by sme mali mať vytýčené. K tomu by sme mali všetci smerovať a mali by sme zabezpečiť, že naše úsilie je v tomto smere eh, uznané. Mali by sme sa snažiť eh, definovať organizovanú trestnú činnosť, mafiánske skupiny, čo znamená bankové tajomstvo, eh, presnejšie definovať pojem daňové raje napríklad a všetky tieto kľúčové pojmy. Alebo napríklad podvody v oblasti športových, e, športových e, vstávok ehm, a, a tak ďalej. To všetko sú kľúčové témy, tam treba posilniť súdnu spoluprácu, zefektívniť možnosť konfiškovania majetku, podporiť e, podporiť napríklad efektívnejší boj proti recyklo, recyklovacej mafii, ktorá obchoduje s odpadmi a tak ďalej. A ešte na záver mm, informačno-technologické e, trestné činy. To sú trestné činy v oblasti spracovania osobných dát. Začali sme v roku 2012, dnes máme júl 2013. Pracovali sme na tom asi 15 mesiacov. Pracovali sme na tom naozaj veľmi tvrdo. Snažili sme sa podrobnejšie pozrieť na témy, ktoré, ktoré najmä dnes sú veľmi dobre známe, sú e, súčasťou nášho akéhosi intelektuálneho bohatstva, intelektuálneho poznania. <clears throat> Možno teda bude nevyhnutné ešte jedno stretnutie, v rámci ktorého budeme podrobnejšie skúmať pozmeňujúce návrhy vrátane tých kompromisných. Ale myslím si, že na základe súčasného vývoja by sme mohli očakávať takúto prácu začiatkom septembra. E, 17. by malo byť posledné hlasovanie v našom výbore. To, čo máme zhruba teraz v rukách, je akýsi všeobecný referenčný rámec, ktorý, e, ktorý vám dávam na zváženie. Myslím si, že naozaj to treba v tomto smere pripomenúť, že v konečnom dôsledku budeme musieť hlasovať tak, aby sme boli inšpiráciou pre tých všetkých, e, ktorí v tejto oblasti pracujú, aby sme vyjadrili veľmi jednoznačný postoj, bez akýchkoľvek e, rozporov. Nemali by sme e, do toho pretaviť akékoľvek spory alebo nezhody. Je moje želanie, ako želanie spravodajcu, aby sme v tomto smere vystupovali jednotne. Urobme všetko, čo môžeme, dokonca aj trochu viac, aby sme naozaj zabezpečili, že budeme mať vyvážený a dobrý výsledok, pretože táto správa je veľmi dôležitá pre celú Európu v konečnom dôsledku. Ďakujem veľmi pekne, skôr ešte ako otvorím Mm, diskusiu. Chcem eh, privítať pani kolegyňu Tomašič, ktorá je, ktorá je poslankyňou eh, z Chorvátska. Eh, od minulého týždňa sa Chorvátsko stalo členom Európskej únie. Vítam ju medzi nami a je súčasťou skupiny ECR. Dobre, takže otváram diskusiu. Slovo má pani Veronik Matiu, nech sa páči 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že 3 minúty budú viac ako dosť. Chcem zablahopriať pánovi spravodajcovi za všetku prácu, ktorú spravil v príprave tejto záverečnej správy. Chcem poďakovať aj kolegom, ktorí predkladali pozmeňujúce návrhy takmer 400 pozmeňujúcich návrhov, 392, to je naozaj e, vynikajúce svedectvo o všetkej tej práci, ktorú sme mali počas posledných mesiacov, všetky tie vypočutia, ktoré sme zorganizovali, takže myslím si, že to poukazuje na dobrú prácu tohoto výboru. Tento výbor vznikol zo želania e, e, vznikol zo želania kolegov v výbore LIBE, ale myslím si, že všetci kolegové nám dali mandát a my sme dokázali, že tento mandát si zaslúžime. Je naozaj teda veľmi dobré, že správa je tu pred nami. Mali sme zároveň nejaké si strednodobé hodnotenie. Pri strednodobom hodnotení eh, bolo predložených až 700 pozmeňujúcich návrhov. To poukazuje na to, aké veľké znepokojenie spôsobuje organizovaná trestná činnosť a pranie špinavých peňazí. Je to skutočná pliaga Európskej únie. Myslím si, že pán spravodajca to veľmi dobre pokryl. Hovoril o všetkých tých dôležitých témach v oblasti boja proti organizovanému zločinu. Sú efektívnejšia spolupráca, problematika 500 eurových bankoviek. Nebudem opekovať to, čo hovoril Salvatore znova. V každom prípade pevne verím, že sa nám podarí dobre rokovať o kompromisných návrhoch skôr ako sa správa dostane na plénum a bude dôležité, aby sme sa na tomto dohodli na úrovni všetkých politických skupín, aby sme sa dobre vysporiadali s touto obrovskou výzvou, ktorú táto téma predstavuje pre pre Európsku úniu. Diskutovala som o tejto téme s litovským predsedníctvom, otvorili sme tie základné témy, hovorili sme o prioritách litovského predsedníctva, no a táto správa bola jedna z tých, ktoré litovské predsedníctvo veľmi zaujímali a ministerstvo vnútra ju považovalo za svoju vnútornú prioritu. Diskutovala som o niektorých týchto témach aj s ministrom vnútra Litvy. Bude naozaj veľmi dôležité, aby sme sa sústreďovali na organizovanú trestnú činnosť v rámci Európskej únie a to počas litovského predsedníctva. Ďakujem pekne pani poslankyňa Matio. Teraz má slovo pani poslankyňa Fajon. Hvala lepa za to. Um... Ďakujem pekne, ďakujem pekne Salvatore za návrh správy. Takisto by som chcela poďakovať za veľmi dobre odvedenú prácu a poďakovať eh, tieňovým koordinátorom a ostatným kolegom, ktorí sa do nej zapojili. Dúfam, že naše pozmeňovacie návrhy zlepšia ten konečný produkt, tak povediac, a chcela by som naozaj, e, aby tento dokument vlády európskych štátov vzali do náležitej úvahy, pretože fenomén organizovaného zločinu a korupcie sa stáva európskym a globálnym problémom a musíme si priznať, že zatiaľ sme neboli veľmi efektívni v boji proti týmto fenoménom. Naša skupina predložila niekoľko typov pozmeňovacích návrhov a dovolte, aby som sa zmienila o tých najdôležitejších. V prvom rade obchodovanie s ľuďmi. Toto je problém, ktorý sa týka všetkých členských štátov, či už ide o e, krajiny tranzitu alebo krajiny konečného určenia a všetky členské štáty ešte neratifikovali všetky medzinárodné dohody a nástroje, ktoré by zefektívnili náš boj proti tejto trestnej činnosti a myslím si, že to je dôvod, prečo musíme neustále na tento problém poukazovať. Pretože obete obchodovania s ľuďmi sú ponechané na svoj vôli obchodníkov, nemajú žiadne cestovné doklady či iné dokumenty, žijú v obavách, v neustálom strachu a myslím si, že musíme v tejto oblasti urobiť o mnoho viac než doposiaľ a dúfam, že naše kompromisné návrhy v tomto kontexte uspokoja všetky predstavy a, želania, ktoré sú predmetom pozmeňovacích návrhov ostatných kolegov. Pokiaľ ide o migrantov, chcela by som povie, povedať, že v našich pozmeňovacích návrhoch uvádzame, že mnohé Záchytné centrá v Európe nezaobchádzajú s migrantami v súlade so zákonom. Takisto tam hovoríme o odsledovanosti, odsledovateľnosti e, dvoj, 500 eurových bankoviek a 200 eurových bankoviek. A pripomeniem ešte správu, ktorá sa týkala boja proti rastúcemu výskyt, výskytu prania špinavých peňazí. Okrem iného aj prostredníctvom tlačenia falošných bankoviek. A myslíme si, že by sme tu mali hovoriť o minimálnej harmonizovanej sankcii. A toto je návrh, ktorý dávame v prípade falšovaných bankoviek. A ide o minimálny trest odňatia slobody v dĺžke 6 mesiacov plus finančná pokuta. Takisto pán kolega spravodajca hovoril, že existujú rôzne typy trestných činov v sektore polnospodárstva a potravinárstva, čo nie je len nebezpečím pre našu populáciu, ale takisto aj e, ohrozuje tých, ktorí e, sa spoliehajú na kvalitu potravín. Pokiaľ ide o hazardné hry a kasína, ja by som e, navrhovala vypustiť tie časti, ktoré sa týkajú legálnych hazardných hier, a pretože hazard nie je vo všetkých členských štátoch legálny, pokiaľ ide o právne systémy v členských štátoch, myslím si, je úplne jasné, že tieto systémy, hlavne súdnictvo, nie sú dostatočne efektívne a naše obyvateľstvo im dostatočne neveria. Preto je potrebné opätovne potvrdzovať, že efektívne súdnictvo je mimoriadne dôležité a samozrejme, že by nemalo byť pod vplyvom žiadnych parciálnych záujmov. Je potrebné podporovať nezávislosť súdnictva, pretože sudcovia musia byť vo svojom rozhodovaní nezávislí. Takže toto je prehľad niekoľkých typov pozmeňovacích návrhov, ktoré považujem ja a moja politická skupina za dôležité a dúfam, že sa nám podarí dospieť e, ku kompromisom v najvyššej možnej miere tak, aby sme v septembri mohli túto prácu vo výbore ukončiť. Ďakujem veľmi pekne. A hovorí pani predsednička, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto je veľmi dôležitá chvíľa. V uplynulých 12 mesiacoch sme vykonali veľa práce, zozberali sme množstvo informácií a teraz je pred nami úloha vypracovať dobrú, kvalitnú správu, inak e, tá práca vyjde na vnievoč. Takže tento moment je kľúčový. Myslím si, že najdôležitejšia vec, ktorú môže náš výbor urobiť, je zabezpečiť to, že keď e, e, túto prácu skončíme v oktobri, aby naozaj nevyšla na vnívoč a aby sme jednoducho zanechali stopu pre budúcnosť a ukázali ľuďom smerovanie. A to, čo parlament urobí, nový parlament, e, je to, že vytvorí podvýbor, aby sledoval, ako sa naložilo s touto prácou a aby sa nekonštatovalo, že to, čo sa urobilo a publikovalo v roku 2013, je za nami. Musíme sa spoločne rozhodnúť um, o tom, čo parlament by mal, mal urobiť v ďalšom e, štádiu a rovnako aj komisia. E, predpokladám, že na budúci rok budú noví komisári a musím sa rozhodnúť, čo chceme, aby nová komisia urobila a ako bude nový parlament dohliadať nad prácou komisie a aby teda sme zabezpečili, že e, tá volená zložka moci bude mať náležitú kontrolu. Jednoducho je to také naše dedičstvo. Musíme povedať, čo ďalej. A takisto musíme povedať, ako by sa mali e, členské štáty správa. E, kolegyňa povedala, že členské štáty neratifikovali rôzne medzinárodné zmluvy a nástroje, čo je naozaj hrozné. Je potrebné na ne, tlačiť, aby tak učinili. Je tu veľké množstvo práce do budúcna, e, ktoré nás čaká a zdá sa mi tiež, že z tejto práce vyvstalo niekoľko veľmi dôležitých tém, napríklad e, úplná neschopnosť členských štátov cez hranične spolupracovať navzájom z rôznych dôvodov, historických, e, nedostatku dôvery, jazyková bariéra, e, rozdiely v systémoch. A jedna z vecí, ktorú musíme spoločne odporučiť, je zlepšenie cezhraničnej spolupráce, pretože často počúvame, že práve zločinci veľmi dobre E, cez hraničo spolupracujú na rozdiel od členských štátov, čiže na tomto musíme tiež popracovať. A teda jedna z oblastí, som o tom presvedčený, najmä preto, že som bol členom delegácie vo Washingtone, je potrebné, aby sme začali pracovať na vytvorení federálneho policajného zboru v Európe. Nedá sa to urobiť okamžite, čaká nás veľa krokov, ale toto by mal byť jeden z našich cieľov. A možno by sme mali sa zamyslieť nad tým, ako pomôcť e, jednoducho Europolu mať e, právomoci vykonávať policajnú činnosť, aj tak povediať na ulici. E, ďalšia oblasť, na ktorú sa musíme pozrieť, je štatistika. Štatistiku, štatistiky sa ťažko e, získavajú a existuje enormné množstva rôznych tovarov, ktoré sú falšované nielen z Číny, ale aj z iných e, častí sveta. Toto likviduje pracovné miesta, e, spôsobuje to daňové výpadky. Ak by sme tieto pracovné miesta opätovne mali a daňové príjmy opätovne získali, tak sa dostaneme z recesie a tieto ťažkosti sa dajú vyriešiť. Takže to znamená, nad tým sa musíme zamyslieť. A jedna z tých šokujúcich vecí, aspoň pre nás, ktorí sme boli v New Yorku, je to, a keď sme zistili, aké malé percento kontajnerov, lodných kontajnerov liehajú kontrole. E, Vedúci policie v New Yorkskom prístave nám povedal, že jeho ľudia sú schopní skontrolovať len 5 kontajnerov, ktoré prichádzali do tejto časti New Yorku, aj keď povedal, že si bol istý, že aj tie nekontrolované kontajnery eh, obsahovali eh, drogy, eh, falšovaný tovar a podobne. Podľa existujúcich údajov v Antwerpách sa kontrolujú len 3 kontajnerov, to znamená 97 kontajnerov prichádzajúcich do Antwerp sa vôbec nekontroluje a obsahujú falšovaný tovar, kokain a rôzne iné veci. To znamená, je potrebné vypracovať nejaké odporúčanie e, k tomu, čo urobíme alebo čo môžeme urobiť e, v tejto situácii, kedy e, jednoducho sa otvárajú zločincom nesmierne možnosti vzhľadom na to, že sa 97% kontajnerov prichádzajúcich do Európy nekontroluje. A major eh, Giuliani v New Yorku eh, bol úspešný vo svojom programe nulová tolerancia voči zločinu tým, že prepojil databázy policajných zborov v New Yorkskom regióne, aby získal jašnejší obraz o tom, čo sa deje. Ak členské štáty nebudú spolupracovať a e, vymieňať si údaje, tak nemôžeme hovoriť o efektívnom boji proti zločinu. E, ďalšia otázka, e, zabavenie majetku, pokuty a všetky tie spoločné veci, ktoré môžu európske štáty robiť spoločne aby e, sme zabraňovali tomu, že e, zločinci si budú vyberať e, ten či onen členský štát, ktorý má najnižšie postihy alebo ktorý v tejto oblasti zaobchádza. Transparentnosť. A mnohí experti hovoria, že súčasť boja proti korupcii je transparentnosť. Nemôžeme a, a, proste dať priestor korupcii, ak sú veci transparentné Existuje tu ešte veľa e, práce, e, ktorá nás čaká v budúcnosti a ešte jedno slovo, neviem, či som už neprekročil časový limit, ak áno, tak ďakujem za trpezlivosť. Včera britská vláda oznámila neoplatňovanie ustanovení v oblasti spravodlivosti a policajnej spolupráce s ostatnými členskými štátmi. Toto je neuveriteľne hlúpe. A dúfam, že toto bude e, sprístupnené cez internet všetkým. E, toto je zo strany britskej vlády mimoriadne hlúpy krok v poriadku. Ako kompromis e, voči liberálnym demokratom my sme povedali, toto proste nerobte, ale konzervatívcom sa podarilo presadiť tento opt-out, toto neuplatnenie. Bol to hlúpy krok v poriadku, no takýto je život v koalícii ale vec, ktorá včera nezaznela, a dúfam, že to zasnie cez webstream, to, čo vláda nevysvetlila, pretože to bolo naozaj veľmi trápne, je, že najprv Spojené kráľovstvo musí e, vyhlásiť opt-out, teda neuplatňovanie všetkého, a potom je potrebné opätovne vyjednať e, e, naše pristúpenie ku každému z tých 35 opatrení, ktoré naša vláda chce využívať. Znamená to, že po mes, niekoľkomesačnom, niekoľkomesačnom v niekoľkomesačnom období po optaute e, je Británia e, nechránená voči organizovanému e, zločinu, pretože Londýn bude musieť znova negociovať pristúpenie k tým 35. opatreniam, Keby som bol ja zločinec, tak si medlím ruky a poviem si, ah, Británia sa stala teraz otvoreným cieľom, pretože odmietla otvorene spolupracovať a počas toho dočasného obdobia, ktoré môže byť veľmi dlhé, pretože na budúci rok bude nový parlament, nová komisia, toto obdobie môže byť veľmi dlhé, kedy bude Británia absolútne nechránená a bolo to zo strany britských konzervatívcov eh, mimoriadne nezodpovedné je mi ľúto, že tým, ktorý bol naozaj rozumným konzervatívcom, opustil náš výbor, ale e, čo chcem povedať je, že je potrebné, aby, sme, aby náš hlas pretrval aj potom, ako my opustíme tento výbor. Pre, pani predsednička hovorí, poprosím, ukončite váš príspevok. Áno, musíme byť schopní nájsť kompromisy, aby sme zanechali stopu do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne a E, ďakujem aj za to, čo ste povedali e, ohľadom Veľkej Británie. Teraz Porcelina. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela na začiatku poďakovať výboru, sekretariátu, pani predsedničke, spravodajcovi samozrejme a všetkým tým, ktorí sa do práce na príprave tejto správy zapojili a myslím si, že táto práca bola veľmi zaujímavá a veľmi príjemná a všetci dúfam, že sa nemýlim, chceme, aby bola dotiahnutá do úspešného konca napriek nesmiernemu množstvu pozmeňovacích návrhov, pretože táto správa je mimoriadne dôležitá. Bohužiaľ, tých, tých, ten počet e, fyzických stretnutí, e, ktorý sme mali k dispozícii, bol pomerne nízky vzhľadom na zanepráznenosť na iných frontoch, ale celkovo si myslíme, že je potrebné povedať, že e, tú pozornosť, ktorú sme venovali tejto téme, tá pozornosť bola nesmierna. A myslím si, že je dôležité, aby sa nám podarilo pristúpiť k týmto argumentom a témam novým spôsobom, nie tým starým, tradičným, spôsobom. Musíme byť trošku inovatívni a myslím si, že sa nám to v mnohých ohľadoch už aj podarilo. Pozmeňovacie návrhy, e, ktoré e, sme predložili, e, sú v mnohých smeroch inovatívne a sú tu ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú tzv. ekomafie, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a mali by byť predmetom záujmu celej Európy a nielen niektorých členských štátov. To isté samozrejme platí o obchodovaní e, s ľuďmi, ako sa o tom hovorí v správe. Je veľmi potrebné ale akcentovať určité aspekty e, tohto fenoménu, tak aby sme neboli povrchní E, kolegyňa hovorila o pojme neregulárnej versus nelegálnej migrácie. A potom je tu otázka dvojakého e, prístupu, ktorá súvisí tiež s obchodovaním s ľuďmi. Jedna časť sa týka potláčania tejto trestnej činnosti, ale druhá časť našich činností sa týka pomoci obetiam tejto trestnej činnosti, e, tým, ktorí sú nutení pracovať na čiernom trhu alebo ktorí sú nutení k prostitúcii. Toto je veľmi vážna, ale zároveň komplikovaná téma. A potom ďalšia vec, ktorá je nastavená v niektorých pozmeňovacích návrhoch, ktoré podala moja pracovná skupina, sa týka e, troch dôležitých e, e, oblastí, to znamená obchodovanie alebo pašovanie s umeleckými predmetmi, chránenými druhmi a odpadom. A toto je tiež vec, na ktorú sa musíme zamerať E, musíme hovoriť takisto aj o ochrane napríklad investigatívnych novinárov, ktorí tieto veci odhaľujú a je to tiež návrh, aby sme sa zamerávali e, viac na podvody, ktoré sú páchané voči ekonomickým záujmom Európskej únie a hovorili aj o adekvátnych e, sankciách. Ďalší návrh, ako to už zaznelo, je pripomenúci Európskym dňom obete organizovaného zločinu, alebo ako to navrhá kolegyňa e, obete mafie. V Taliansku sme vyhlásili 21. marec ako takýto deň. Je to vlastne prvý jarný deň a symbolizuje to takú obnovu, obnovu dôvery ľudí Takže v Taliansku máme takýto deň a možno, že by tento deň 21. marec mohol e, byť dňom obetí trestnej činnosti aj v iných európskych e, krajinách. Ale myslím si, že samotná myšlienka takéhoto európskeho dňa je dobrá vec, e, pretože vlastne zabezpečuje kontinuitu tohto posolstva. Budeme si tieto veci každoročne pripomínať. A ďalší kolegovia hovorili o tom, ako ťažké je bojovať proti e, tejto veľkej sieti, zločineckej sieti. A v tomto svete sú veci prepojené a preto ten náš boj je veľmi náročný a preto je potrebné, aby sme sa na veci nepozerali marginálnym spôsobom, ale aby sme tieto veci riešili a potláčali systematicky, aby sme venovali, venovali náležitú pozornosť. Jednoducho, aby toto celé, čo tu robíme, nezostalo len elegantnou iniciatívou. A ja pevne verím, že Európska únia bude v tejto ceste pokračovať. či sú altri interventi? Ďakujem pekne, pani poslankyni Borsellino. Chcel by vystúpiť ešte niekto ďalší? Áno, alebo nie? No, nech sa páči. Kolega Žiobro, nech sa páči. Ďakujem pekne, chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zapili do práce, takisto aj sekretariátu. A e, teraz dovolte e, len krátko dotknúť sa dvoch otázok, ktoré e, už tu boli spomenuté a myslím si, že majú veľmi dôležitú povahu a zasluhujú si prípadne možno ešte také trošku posilnenie v rámci práce nad kompromisnými návrhmi. Ide mi konkrétne o veci, o ktorých sa tu už hovorilo, ale e, ktorých úprava v legislatíve členských štátov je zatiaľ nedostatočné. Hovoríme tu o efektívnom e, zabraní e, majetku a ziskov organizovaných e, trestných skupín a samozrejme konkrétne alebo najmä ide o zisky nelegálne zisky, ktoré plynú e, zločineckým skupinám a organizáciám. Tento element Bohužiaľ, pokiaľ ide o realizáciu v jednotlivých členských štátoch EÚ, um, e, nie je jednotný. Tie rozdiely sú veľké a svedectvá z jednotlivých členských štátov vypoverajú o tom, že je to naozaj mimoriadne dôležité nástroje v boja proti všetkým formám organizovanej trestnej činnosti. Sám uh, vnímam veľmi vážne problémy v Polsku, pokiaľ ide o praktické riešenie a uplatňovanie legislatívy, tak aby sme namiesto deklaratívneho e, e, efektívnym spôsobom dokázali zhabávať majetky a aktíva Eh, páchateľom trestnej činnosti, nie len tie, ktoré eh, boli eh, ukradnuté alebo sú produktom primárnej trestnej činnosti, ale tie, ktoré boli nadobudnuté zo ziskov, ktoré plynuli z páchania trestnej činnosti. A v oblasti právnych predpisov alebo právnych úprav tento problém zatiaľ ešte nebol vyriešený a myslím si, že je veľmi dôležité, aby členské štáty v tejto veci eh, viac popracovali. A druhá téma eh, sa týka eh, potreby vytvárania spoločných sledovateľov pátracích zložiek pretože existuje e, veľmi málo stimulov na európskej úrovni, e, tak aby sme vytvárali takéto spoločné e, policajné jednotky. Sú tu veci, ktoré má na starosti policia, prokuratúra a podobne, ale myslím si, že je dôležité, aby sme, ak chceme skutočne bojovať s trestným činom, boli schopní spolupracovať na tejto úrovni. Uh, E, v niektorých členských štátoch ministerstvo spravodlivosti, respektíve generálna prokuratúra má na starosti dohľad nad e, páchaním, nad e, vyšetrovaním a policajnou činnosťou, čiže je potrebná spolupráca medzi týmito zložkami, ale súvisí to aj s tým, ako legislatíva upravuje takúto spoluprácu a ja dúfam, že my prispiejeme k tomu, aby zmeny v tejto oblasti, v tejto legislatívnej oblasti boli ďaleko siahle a umožňovali efektívne, eh, e, efektívnu spoluprácu eh, v boji proti potlačaniu a prenasledovaniu trestnej činnosti. Grazie, kolega Žobro. Adesso a facoltà l'onorevole Schmidt. Ďakujem pekne, kolegovi Žobrovi. A teraz eh, poslanec Schmidt. Áno, ďakujem pekne. Veľmi stručne, tiež by som chcel poďakovať spravodajcovi. A chcel rád by som zdôraznil, E, čo povedal môj kolega a priateľ Bill Newton Dunn v prípadoch o optaute Veľkej Británie. To by bola skutočná katastrofa. Nuž, ale čo sa týka spolupráce, myslím, že musíme urobiť viac a text v správe nie je trochu slabý. Mal by byť podľa môjho názoru trochu prísnejší, pretože inak, minimálne podľa môjho názoru, sa nám nepodarí vyriešiť problémy, ak nevytvoríme, alebo nevyrieši problémy, ak nevytvoríme nejaký európsky, európsky policajný zbor. Uvediem jeden príklad. Obchodovanie s ľudskými bytostiami e, na Sinajskej púšti. Vieme, aká je situácia v Egypte, v krajinách ako Eritrea. 4 tisíc ľudí každý mesiac je unesených alebo utečie z Eritreji a skončia z Sinajskej púšti. Sú obeťami mučenia, unášajú ich. No a tiež sa hovorí, že sa obchoduje s orgánmi, predávajú sa do zahraničia. No a výkupné dosahuje výšku 40 až 40 tisíc eur pred pár týždňami vo Štokholme súd a dve osoby, žijúce vo Švédsku, boli obžalované, bol vynesený rozsudok a boli dokonca aj odsudení. Vieme, že toto sa deje aj v zvyšku Európy, ale on nemôže urobiť nič. Myslím, že to je, sú nejaké spoločné vyšetrovacie týmy v rámci Europolu, predtým, než niekto z policajného zboru povie, že chcú spolupracovať. Takže myslím, že to je pomerne zvláštne, pretože vieme, že sa to deje. Stalo sa to veľakrát. A teraz sem bol vynesený prvý rozsudok v Európe a nereagujeme dosť rýchlo. Preto by som rád zdôraznil, že potrebujeme lepšiu spoluprácu, ale nie len spoluprácu, potrebujeme európske policajné zbory. Viem, že to je ťažké pre Britov hlavne a pre nás, teda pre vašu krajinu, už vidíte. No, Aká sa objavia nejaké reálne snahy bojovať proti organizovanému zločinu, tak to iste môžeme podporiť. No a potrebujeme to zrýchlené a prísnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pani poslankyňa Weiler. Ďakujem pekne. Ja by som chcela nadviazať na to, čo ste povedali. Ja ešte stále dúfam, že dnes alebo zajtra alebo pozajtra tým európskym prokurátorom spravíme prvý krok. To by nemalo byť len na papieri, ale očakávame to vznik nejakého orgánu, ktorý bude mať právomoci. No a preto nie som taká pesimistická, ale dúfam, že budúci rok, samozrejme, pre tento konkrétny prípad Štokholma to už je neskoro, ale dúfam, že budúci rok minimálne po nasledujúcich voľbách do Európskeho parlamentu sa tento problém bude konečne aj riešiť. my rezolútne, rozhodne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Barbara. No a teraz ešte predtým, než dostane slovo pán poslanec, by som rada pripomenula jednu vec. My 9. septembra v Štrasburgu budeme podrobne prejednávať pozmeňovacie návrhy. Bude to mimoriadná schôdza. No potom v útorok 17 sa bude na výbore hlasovať. Samozrejme, ak sa neobjavia nejaké problémy a nebude to musieť byť odložené, ja dúfam, že sa to podarí vyriešiť okamžite. Nož dobré. No, vystúpenie kolegov Newtona Dana, keď vyjadril tie obavy týkajúce sa možnosti, že Veľká Británia stane krajinou, ktorú budú obsadzovať stále viac zločinecké skupiny, No ešte, na to môžem povedať len, že to už je niečo veľmi reálne. Hm, Nadvezuje to na to, čo povedala Barbara Weiler alebo kolega Ole Schmidt. V členských štátoch veľmi často v tej politickej rovine sa tento problém veľmi podceňuje. Často chýba ochota v tých konkrétnych situáciách a prípadoch realizovať, príjmať rozhodnutia keď bol prijatý ten, tento, alebo vznikol tento výbor, tak cieľom bol nielen vypracovať jednotný text, ako bojovať proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí, ale všetci sme si veľmi dobre uvedomovali potrebu posilniť a zefektívniť spoluprácu medzi členskými štátmi a tiež spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Skutočnosť, že tento výbor Lebo no, že my sme sledovali nielen situáciu v členských štátoch, ale aj v tretich krajinách. Napríklad, eh, ako bola naša nedávna misia do Washingtonu, tak to jasne ukázalo, za akým nadšením a záujmom našu prácu sledovali aj americké orgány. Čiže ja, sa, ja si myslím, že by by stálo za to zanalýzovať a posúdiť do akej miery alebo pozrieť sa na to, členské štáty musia pochopiť, že treba investovať do bezpečnosti. Že to neznamená len nejakú represiu, že to je niečo, čo predstavuje slobodu a demokraciu pre našu, našich občanov. A keď to nepochopíme, tak naša práca ostane prácou, ktorá bude síce budeme spísať rôzne dokumenty a aspekty, ako posilniť a zhodnotiť našu prácu, a však stále chýbať politická vôľa, politická rozhodnosť. A pritom to je absolútne zásadný aspekt. Takže ak sa my vrátime späť o jeden rok, tak takmer nikto v tejto miestnosti nepovedal to, čo sme tu povedali dnes. No a to je práve preto, že počas posledného roku sme zrealizovali množstvo vypočutí, vypočuli sme expertov, sudcov, žalobcov, čuli sme si novinárov, ktorí všetci pred nami vykreslili obraz reality. aby sme sa tak zoznámili so situáciou a pochopili sme, že potrebné realizovať túto výmenu informácií. No a ja by som v tejto súvislosti chcela poďakovať sekretariátu, koordinátorom a všetkým kolegom, ktorí sa zúčastňovali zasadnutí tohto výboru. A aj navzdory pôvodným očakávaniam, keď sme mali najskôr pocit, že budeme realizovať len nejaké štúdie, tak nie. My sme sa skutočne zamerali na našu prácu trochu iným spôsobom. V rámci našej práce sme sa každý deň snažili robiť veci, ktoré sú veľmi reálne. Snažili sme sa pracovať tak, aby toto bolo zrejme, aby bolo jasné, že ide skutočne o prioritu nášho mandátu. To je dôležité. Je potreba, aby sa ľudia zoznamovali s reálnymi problémami, a iba tak prekonáme rôzne politické iné problémy. Ja som tu nikdy nepočula nejakú naozajstnú hádku. Nikdy sa tu ne, nezvyšoval hras, nikdy sa tu nevyhrucovali situácie, ktoré možno z pohľadu politických skupín mohli byť rôzne a rozdielne. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi, pánovi poslancovi Jakolínovi, stojí samozrejme na jednej strane s veľkým záujmom ho sledovali kolegovia, ktorí možno nie sú tu, ale predložili pozmejúce návrhy a dokladá to, s akým záujmom sledovali túto prácu. No a chcela by som poďakovať spravodajcovi, že sa bude snažiť ešte hľadať istú syntézu, aby to bola práca, za ktorú, ktorú všetci 100% podporíme. Som prekvapená, že on tú prácu zvládne aj tých 390 návrhov. Ďakujem pekne, nie je to v žiadnom prípade jednoduchá práca. Ešte nás čakajú ďalšie kroky, to čo sme doteraz robili. Keď sme sa snažili čierne na bielom zobraziť tieto zložité, závažné problémy, no ešte to niečo, čo sme sa snažili všetci, Nesnažili sme sa zatvárať oči pred niečím, my sme sa snažili hľadať tieto problémy, snažili sme sa hľadať istý protiliek na tieto problémy. No a ja by som ešte rada všetkým poďakovala aj sekretariátu. kde by som chcela poďakovať aj koordinátorom a nášmu spravodajcovi za túto prácu, ktorá, ako dúfam, vstúpi do histórie Európskeho parlamentu. Dúfam, že tak bude pokračovať aj nový parlament, ktorý začne fungovať v júni budúceho roka. A dúfam, že nový parlament pochopí, že to nie je koniec našej cesty, ale že to je len začiatok. že je toho ešte veľa pred nami a že treba urobiť veľa, aby sme ochránili bezpečnosť a demokraciu našich občanov. Ďakujem. A slovo dostáva spravodajca. Mohol zareagovať. Ďakujem, ďakujem predsedníčka. Ja to opäť poviem veľmi stručne. S veľkou pozornosťou som si vypočul tie príspevky mojich kolegov. Považujem za veľmi zaujímavé a podnetné a tiež ďakujem za to ocenenie, tie pochválne poznámky, ktoré tu zazneli, ale bola to tímová hra. Ako už bolo povedané, bol do toho zapojený celý výbor. Je jasné, že veľkú prioritu treba prikladať súdnej a politickej spolupráci. Ja nemám pocit, ako povedal kolega Schmidt, že v tomto aspekte je ten text slabý. Si myslím, že naopak sme sa to snažili veľmi posilniť a snažili sme sa povedať, že len prostredníctvom odovzdávania informáciami a spolupráce medzi súdnymi a policajnými orgánmi, kedy sa tá práca spoločných vyšetrovacích tímov musí zlepšiť, tak len tak môžeme chrániť záujmy celej EÚ. A to sú tie ciele, ktoré sme si vytýčili a ktoré sú v tom texte jasne vymedzené ochrana imigrantov. Áno, to sme si veľakrát hovorili, je to veľmi emocionálna téma. Aj pred niekoľkými dňami pápež František išiel na ostrov Lampedusa, ktorý sa nachádza blízko Sicílie, ako možno viete, a ktorý je veľmi dôležitým miestom. No a toto bolo veľmi dôležité gesto, keď on sa vydal na návštevu k tým sociálne najslabším imigrantom, najzraniteľnejším skupinám, ktoré tam žijú. No a je to obrovský problém, ktorý súvisí, že obecne s kriminalitou obchodovania s ľuďmi je veľkým predmetom organizovaného zločinu. No a my musíme veľmi starostlivo zvažovať aspekty textu, ktoré sa tomuto venujú. Viem, že hazardné hry, stávky, tiež sú často v rukách organizovaného zločinu. Veľakrát sme o tom hovorili. Hovorili sme o tom, že by sa to malo nejak ošetriť na európskej úrovni. Často sú určité rozpaky voči niektorým rozhodnutiam Európskeho súdneho dvora, ktorý v tejto oblasti presadzuje princíp subsidiarity. Ja by som chcela zmieniť a uviesť problematiku potravinárskej, polnohospodárskej kriminality. No aj tieto činy by mali byť trestnými činmi. Tiež súhlasím s Táňou, keď hovorí snahe hľadať kompromis. Áno, je to presne tak. Všetci sa musíme snažiť o hľadanie kompromisov. Bankovky, o tom sme hovorili, hazardné hry, o tom sme hovorili, imigranti, aj to už sme snáď prebrali. Všetci súhlasíme s tým, že otázka úradu verejného žalobcu alebo prokurátora by mohlo byť veľmi dôležitým aspektom v boji proti organizovanému zločinu, keď to je ste veľmi dôležitý cieľ. Ale tie časové rámce sú často problematické. Medzi tým, než tento úrad bude existovať, musíme sa uspokojiť so spoločnými vyšetrovacími týmami. Pán kolega o tom hovoril. Hovoril o tom aj kolegyňa Veronik Matie. Súhlasím s tým, súhlasím aj s tým, čo hovorí o tej ekologickej trestnej činnosti a ekologickom organizovanom zločine. Ďalej tiež nesmieme zabúdať na ďalšie formy trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí a tak ďalej. Ďalej sa tu hovorilo tiež o rôznych ďalších aspektoch, ako napríklad zákaz kandidovať do politických funkcií a podobne. Alebo, aby napríklad bolo znemožnené tým firmám, ktoré boli odsúdené a sankcionované v prípade korupcie a prania špinavých peňazí, aby tieto firmy sa nemohli zúčastňovať verejných zákazov v žiadnej členskej krajine, pretože inak sa tým narúša hospodárska súťaž, tak aby títo nepoctiví podnikatelia boli raz a navždy z tohto systému vyradení, pretože inak to ohrozuje tých poctivých podnikateľov. No a ďalej k tej otázke podvýboru. Európsky parlament sa k tomu vyjadril hlasovaní, ktoré bolo jasné a jednomyselné ten zámer, tu myslím jasne zaznel, no, samozrejme, my môžeme sa snažiť presadzovať niečo medzi našimi politikmi, tak, aby toto úsilie bojovať proti organizovanému zločinu pokračovalo aj v ďalšom mandáte, by teda pretrvalo aj naše funkčné obdobie a všetci súhlasíme, aj ostatní kolegovia, ktorí o tom hovorili, kolega Newton Dan, všetci hovoria o tom, že treba si kontinuitu, snahu, úsilie Európskeho parlamentu, tak aby bolo jasné, že táto výzva, tento problém, je celoeurópska otázka, niečo treba riešiť celoeurópsky. Je potrebné sa teda podeliť, brániť tieto princípy a hodnoty. No a my, Chceme skutočne text, ktorý bude jasný, kompaktný, hm, tak, aby na to mohla reagovať aj komisia, aby na to mohla reagovať aj rada, tak, aby členské štáty mohli zaistiť harmonizáciu príslušnej legislatívy, aby sme mohli ešte lepšie, účinnejšie bojovať proti organizovanému zločinu. My sa o to určite budeme snažiť. Budeme sa snažiť o spoločný prístup, spoločnú legislatívu tak, aby sme prispeli k bezpečnosti všetkých občanov a aby sme nastavili jasné, efektívne sankcie a postihy všetkých, ktorí realizujú tieto činy. No ešte, ja som sa tým už dostal na záver vystúpenia. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí dnes vystúpili. Rovnako by som chcel poďakovať všetkým ostatným kolegom, ktorí prispeli do debaty aj pani predsednička, že hovorila o ďalšom postupe. Máme ďalšie dva termíny. 9. 17. september na záverečné hlasovanie by malo byť 22. októbra na plenárnom zasadnutí. A tým by sa mala završiť 18-mesačná práca, čo bola iste práca náročná, ale dúfam, že pre nás všetkých uspokojivá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj vám. Takže máme tieto dva termíny, 9. september a 17. september na konečné hlasovanie vo výbore Klim. Dobre, teraz by som chcela v mene výboru Krim privítať pána Mišela Levyho, ktorý je odborom, od, odborníkom v oblasti kriminalistiky a pridá sa ku mne tu na, za predsedníckom e, stolom. Profesor Karlič e, nám predstaví e, nedávnu štúdiu, informačný dokument oddelenia politického oddelenia C a pripomínam, že máme 20 minút rečníckého času pre spravodajcov, pre autorov, no a potom bude priestor na diskusiu a potom samozrejme každý poslanec dostane 3 minúty na vyjadrenie, každý poslanec, ktorý zažiada o rečnícky čas. Good morning, everyone. Um... Dobré ráno vám všetkým. Som <clears throat> naozaj rád, že som sa mohol že som sa mohol zúčastniť na stretnutí tohoto konkrétneho výboru a sa mohol aj prihlásiť na, na, do vašej pozornosti. Ja som rád, že môžem byť dnes dopoludnia tu s vami po honosných úvodných eh, slovách pani predsedničky, ktorá hovorila o práci na nášho výboru. Mne to pripomína na mne to pripomína vyjadrenia známeho britského komika Miligena, ktorý hovoril, že my sme všetci v predizbe e, smrti. Som ale veľmi rád, že môžem s vami hovoriť o veľmi predbežnej e, správe, priebežnej správe, ktorú e, pripravujeme je to práca, ktorú som bol požiadaný, aby som ju vykonal ohľadom ekonomických, finančných a sociálnych dopadov organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii vrátane Spojeného kráľovstva. Je taký britský výraz, ktorý znamená, že e, dobročinnosť začína doma. A ja si myslím, že aj jednoznačnosť alebo jasnosť začína doma. No a to, čo som sa snažil dosiahnuť ja spolu so svojimi kolegami v tejto správe, a túto správu budeme prepracovávať ešte viac v jej finálnej verzii, no my sme sa snažili <clears throat> zamerať tento projekt tak, aby ste vy a každý, kto si túto správu prečíta, dostali oveľa jasnejšiu predstavu, než bežne býva ohľadom toho, aké reálne náklady predstavuje organizovaná trestná činnosť. Je to téma, ktorá neúplne prekvapivo e, nie je tak dohlbky študovaná kdekoľvek vo svete. V tomto smere sme akými si pioniermi. V ekonomike sa niekedy hovorí o tzv. daní z toho, že ste prví. A to môže byť príklad toho, aké to je, keď začínate s niečím ako prvý. Ciele tohoto projektu sú e, odhad, vytvoriť akýsi prvý odhad. Mm, ani ťažko možno povedať slovo odhad, skôr ide o e, možno e, hrubý náčrt, čiže nemalo by to byť teda len nejaké náhodné číslo, ale malo by to byť reálne presný odhad toho, aké náklady e, predstavuje organizovaná trestná činnosť v oblasti ekonomiky, no a dať materiál vám, vášmu výboru a tým, ktorí prídu po vás, aby ste mali odhad o celkovej situácie. V súčasnosti sme vo fáze 1 z troch a našim cieľom je vytvoriť akýsi koncepčný rámec. V ďalších fázach budeme komplexne analyzovať publikovaný materiál, ktorý existuje v Európe a inde a budeme sa snažiť vytvoriť akýsi dáta ehm, v kľúčových oblastiach, ktoré sme my identifikovali, ktoré máme, musíme posúdiť dostupnosť, validitu týchto dát, no a k tomu sa dostaneme na konci, budeme potom hovoriť o tom, eh, čo si myslíme, alebo ako si myslíme, že tieto dáta môžu byť adekvátne využívané. Čo sa týka tohoto analytického rámca, tak našou snahou bude rozdeliť tie dôkazy, ktoré máme na tzv. dravé a trhové typy trestnej činnosti, priame a e, nepriame náklady. Keď hovorím o tej dravej trestnej činnosti, tak tam ide o trestnú činnosť, ktorá má jasne identifikovateľnú obed a o tom budete počuť potom neskôr v rámci definície, keď budeme hovoriť o italianskej správe, to sú vraždy, <clears throat> krádeže, lúpeže, podvody, No a potom sú vlastne potom ako keby trhová trestná činnosť a to je obchod s drogami, pašovanie ľudí. Rozdelíme to na nepriame a priame náklady. Budeme rozlišovať medzi súkromným, súkromnými lokálnymi a verejnými nákladmi. Čo znamená to slovo prorokio, čiže lokálne? Znamená to, že ide o trestnú činnosť, ktorá sa uskutočňuje na úrovni miestnej komunity medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom poznajú alebo sú priamo zasiahnutí ehm, danou trestnou činnosťou. Čiže akým spôsobom sú, sú zasiahnutí. Ak napríklad dôjde k vražde alebo znásilneniu, ktoré sa stane v malej miestnej komunite, tak všetci ľudia, ktorí o tom vedeli, ktorí poznali tých dotknutých ľudí, sú potom oveľa priamejšie zasiahnutí než všeobecná verejnosť. No a potom budeme hovoriť vlastne o kontrolných mechanizmoch a kontrolných nákladoch pred a po eh, trestnom čine. Čiže ďalej straty stresnej činnosti môžu výrazne prevýšiť eh, tie benefity, ktoré to prináša pre páchateľov trestnej činnosti. Videli sme, že v novinách čítame, že niekto bol zabitý alebo bol olúpený len kvôli jednému euru. Mali pri sebe len pár eur vo vreckách. <coughs> A to vlastne eh, ten celkový zločin výrazne zväčšuje. E, my sa pozeráme na širší koncept. Keď hovoríme o tej dravej trestnej kriminalite, napríklad tu hovoríme o e, trestoch, keď neplatíte výpalné. E, ďalej sú to podvody medzi ľuďmi, krádeže drahých kovov, alebo krádeže kovov ako takých, ktoré poškodzujú železnice v Európe. Napríklad zostanete len pár drobných za to, že predáte medený drôt, ktorý odniekal ukradnete kybernetické útoky. E, ľudia, častokrát to, čo ľudia zarobia na tom, hoci niekedy zarobia naozaj veľa, ako sa píše aj v prílohe mojej správy, tie celkové náklady, ktoré spôsobia, sú oveľa vyššie než tie zisky, ktoré z toho majú obchod s ľuďmi a e, vlastne e, nekalé nakladanie s toxickými odpadmi. To sú e, vlastne formy trestnej činnosti, ktoré výrazne, ich náklady na tú trestnú činnosť výrazne prevyšujú zisky páchateľov, ktoré z toho majú. E, o tom hovoril vlastne aj polský poslanec e, dnes skôr počas dňa, že v tomto smere je naozaj konfiškácia veľmi dôležitá. Konfiškácia musí byť dôležitou súčasťou celého tohoto procesu, ale nikdy sa nám nepodarí skonfiškovať toľko, koľko reálne tieto, tieto e, trestné činy predstavujú, hoci samozrejme hoci e, kriminálnici vynakladajú veľa peňazí na, na e, ženy a kone, tak povediac, ale aj keď budeme konfiškovať veľa, nikdy neskonfiškujeme dostatočne veľa peňazí, aby sme zaplatili napríklad za environmentálne škody, ktoré spôsobia trestné činy trhového charakteru, častokrát ide vlastne o drogy, e, pašovanie e, utečencov, nákupy e, falšovaných produktov, ale už napríklad tu nejde o sfalšované liečiva. Vždy, keď niekto kupuje sfalšované liečivo, oni častokrát nevedia, teda, že sú falošné. V prípade napríklad práda kabelky, ak je tá kabelka veľmi lacná, alebo hodinky sú veľmi lacné, tak obidve strany vedia, že tie výrobky nie sú autentické. Je to skôr ako akýsi, akási služba, hej, že ľudia zaplatia za, e, za akýsi tovar alebo službu. Tie škody môžu byť niekedy hmatateľné, tam ide o vlastne korupciu, násilie na trhoch alebo narušenie trhov, alebo môžu byť nehmatateľné. Tam môžu byť napríklad znepokojenie z nelegálnej migrácie, alebo napríklad e, mlad, mladiství zotročení drogami, e, hazardom alebo online pornografie dopady organizovaného zločinu sú sú väčšie, a myslím, že o tom budete hovoriť, keď sa dostanete eh, k tej správe, je, že keď eh, sa na nikoho svetkovia nemôžu obrániť, obrátiť, aby im pomohol eh, získať vlastne ochranu pred takýmto trestnou činnosťou. V mnohých častiach Európskej únie to nie je taký veľký problém, ale v niektorých iných to veľký problém je. Čiže jadrom tohoto problému pri odhadovaní nákladov organizovanej trestnej činnosti súvisí s tým, že keďže je tak veľmi veľa trestnej činnosti a tak veľa dospelých zločincov, dokáže splniť kritéria Palermského dohovoru a síce, že e, traja a viac ľudia konajú spoločne počas istého obdobia za účelom e, hmotného zisku, keďže veľmi veľa čas trestnej činnosti splňa túto, toto kritérium, E, musíme sa rozhodnúť, či chceme používať e, organizovanú trestnú činnosť ako pojem e, pre pomenovanie akejsi mafiánskej trestnej činnosti. Ľudia už chápu, že mafiánsky, mafiánska činnosť je veľmi nákladná pre celú spoločnosť, veľmi škodlivá, samozrejme s výnimkou tých, ktorí ju páchajú a potom je dôležité pomenovať taký, e, takú trestnú činnosť na nižšej úrovni, e, kde je menej organizovaný tento organizovaný trestný čin, kde môže vlastne ísť o siete, kde sa ľudia navzájom až tak dobre nepoznajú, ale venujú, dôverujú si dostatočne na to, aby dokázali mm, kriminálne spolupracovať. Niektorí ľudia to nemusia vôbec považovať za organizovanú trestnú činnosť, ale už to splňa definíciu dohovoru z Palerma to môže napríklad ísť, tu môže ísť o podvody, kde ide o, od podvodov v úrovni niekoľkých eur až po multimiliónové podvody. Druhou podkategóriou sú vlastne také e, širšie siete, keďže e, celková suma všetkých trestných činov spáchaných e, za účelom hospodárskych ziskov v Európe, keď k tomu ešte dáme vlastne náklady, ktoré ktoré vynakladajú trestné orgány alebo či, e, kriminálnici na kontrolu geografického územia alebo e, pre penetrovanie do konkrétnej oblasti. Tu sme urobili akúsi typológiu, veľmi predbežnú, ktorá zahrňa rôzne typy organizované trestnej činnosti. nebudem zachádzať do detajlov v tom smere, ale Zahrňa to vlastne to, čo som hovoril, plus environmentálne trestné činy, plus eh, trestné činy v oblasti, eh, v oblasti, divoké, v oblasti prírody, divožijúcich tvorov. a Tam sme to eh, rozdelili na podkategórie podľa celkových obetí. V tom druhom stĺpci vidíte organizované formy trestnej činnosti, ktoré navrhujeme, aby sme vyčlenili z tejto štúdie o tom o nich budeme diskutovať potom v rámci tých ostatných typov e, na ľavej strane. Ale pranie špinavých peňazí, kybernetický zločin, e, to som o tom som napísal prílohu k vašej správe, korupcia, e, krádeže identity a násilie, to všetko je niečo, čo Europol a Svetové ekonomické fórum, rovnako ako aj ja, my to nazývame iba ako keby e, faktory, ktoré umožňujú trestnú činnosť. Lebo keď napríklad zahrniete aj pranie špinavých peňazí a všetky tieto e, špecifické vlastne e, podmienujúce formy trestnej činnosti, tak potom sa vám dosť dvojnásobne budete dvakrát spočítavať náklady trestnej činnosti. Teraz sa presuniem k nákladom drogovo, drogovej trestnej činnosti. Mám na pamäti čas, pani predsednička, nebojte sa niekedy je veľmi ťažké vedieť, aký podiel eh, tých rizik, ktoré súvisia s drogami, treba pripísať organizovanej trestnej činnosti. Istým spôsobom všetky, všetká spotreba nelegálnych drog eh, je v končnom dôsledku uľahčená organizovanou trestnou činnosťou, či už ide o eh, lokálne až po nadnárodné úrovne. No a práve preto všetky škody, ktoré sú spôsobené nelegálnym užívaním drog, sú súčasťou nákladov, ktoré spôsobuje takáto organizovaná trestná činnosť. Niektoré z týchto nákladov sú ale minimálne čiastočne výsledkom zo spôsobu, ako sa my zaobchádzame, ako my zaobchádzame s týmito páchateľmi a ich trestnou činnosťou a hoci na tých vyšších úrovniach distribúcie, čiže export, pašovanie a veľký obchod zahrňajú komplexné organizácie, dokonca niekedy veľmi veľké, veľmi veľa toho vlastne koncového spotrebiteľského e, sektora súvisí s tým, že ide o jednotlivých predajcov, ktorí konajú len sami za seba za účelom financovania svojej vlastnej spotreby. Čiže to sú takí užívateľia a dílery. E, nie sú to ľudia, ktorých by sme bežne považovali za súčasť organizovaných e, trestných sietí, oni dokonca ani nesplňajú tú palermskú definíciu. Takže Vypočítanie tých celkových nákladov je niečo, čo budeme musieť urobiť v priebehu leta pre našu konečnú správu. No a treba povedať, že tento proces bude veľmi komplikovaný, ale využívanie niektorých nelegálnych drog bude zvážené v rámci rozsahu tejto správy. Budeme sa pozerať napríklad na kanabis, budeme sa pozerať na amfetamín, budeme skúmať eh, kokain v akékoľvek forme podávania a takisto sa budeme sústredovať aj na heroín. Zahrnutie ďalších drog už by bolo príliš ambiciozne, keď zoberieme do úvahy súčasné poznatky, ktoré v Európskej únii máme a my, nie sme, my sa nechceme venovať tomu, že by sme si nejaké čísla vymýšľali. Mm. To sú teda tie e, celkové náklady organizované trestnej činnosti v oblasti drog ktoré budeme skúmať a podrobne sa im venovať. Prebieha tu veľká diskusia aj v hospodárskej literatúre ohľadom toho, aké aspekty týchto nákladov treba podrobnejšie skúmať. Napríklad, keď máte miestnosti na, na, na podávanie striekačiek, to znižuje e, celkové náklady zorganizované trestné činnosti e, v, v drogách, pretože to znižuje pravdepodobnosť komplikácií e, šírenia HIV a, a, a iných prenosných ochorení. Keď sa pozrieme na podvody, viem, že tu prebieha naozaj veľký kus práce v Európe, kde, sa, kde je snaha vlastne odhadnúť celkové náklady korupcie práve kvôli tomu, že aj som súčasťou tohoto výboru pre korupciu. Aj čiastočne z toho dôvodu, že som poradcom pri niektorých týchto aktivitách. V každom prípade e, nepotrebujete, aby sme opätovne vynaliezali e, koleso v tomto smere. My tieto dáta budeme e, využívať, keď budú finalizované. Ale náklady za podvody zahrňajú vlastne jedincov v rámci Európskej únie občanov, ale aj občanov, alebo teda ľudí, ktorí tu sú, ale nie sú občanmi. Budeme skúmať centrálne, regionálne a lokálne e, úrovne samozprávy a vlády. Tam je dôležitá otázka vynakladania európskeho rozpočtu. Budeme skúmať e, charitatívne organizácie a iné inštitúcie tretieho sektora. V tomto smere to je naozaj veľmi dôležitá oblasť, kde strata dôvery napríklad v charitatívne organizácie, ktoré vyplývajú z podvodov, E, medzi nimi alebo proti ním, to môže mať naozaj veľký dopad na celkovú úroveň darcovstva. A to je naozaj veľmi dôležitý ekonomický aj sociálny dopad, ktorý to spôsobuje. Európske podniky, no hoci e, sú tu mnohé komplikované technické otázky, e, ohľadom toho, čo by sme mali robiť v prípade cerských firiem, Európs- cerských pobočiek európskych firiem v zahraničí. A zároveň je to otázka toho, ako napríklad potom sa pozerať na európske pobočky amerických korporácií. Viem, že to je veľmi kontroverzná oblasť, napríklad Google a Amazon. Hoci oni sú teda z veľkej časti americké, <clears throat> za účelmi nízkych daňových sadzieb majú centrály v Európskej únii. Takže to je veľmi komplikovaná technická otázka, ktorú budeme musieť vyriešiť alebo minimálne sa pokúsiť vyriešiť. Organizačné náklady e, vysporiadavania sa s podvodmi, no a potom samozrejme systém, e, systém e, boja prokuratúry a súdnictva, vlastne náklady, ktoré súvisia s tým, a aké náklady by mal napríklad európsky prokurátor, ak by takýto úrad vznikol. Takže to všetko sú veľmi dôležité otázky, Eh, urobili sme istú prípravnú prácu v Spojenom kráľovstve v týchto témach, ale ďalšie európske dáta ešte nie sú až tak dohlbky prepracované, ale v každom prípade urobíme, čo je v našich silách pre váš výbor. No a <clears throat> sú naozaj také tri rozmerov, tri, tri dimenzie rozmerov eh, nákladov a rizík, ktoré sú s týmto spôsobené. Jednak sú to ekonomické náklady súčasné a budúce, vrátanie dopadov na obete a tretie strany, ktoré e, sa boja, že budú obeťami podvodov, napríklad zo strany krádeží identity. Ďalej <clears throat> sú tu podotázky, ako napríklad aký rozdiel, e, aký rozdiel to pre nás robí, či obete e, nie sú občanmi EÚ. Dôležitá otázka je napríklad aj to, aké sú demografické charakteristiky obetí a dopadov, ktoré táto trestná činnosť na nich má. Európa, ako ktorákoľvek iná časť e, sveta, starne. <clears throat> Predstavuje to väčšiu škodu, ak sú trestné činy e, v oblasti podvodov e, páchané proti starším ľuďom, medzi ktorých sa radím už aj ja, keď starší ľudia už nemajú dostatok eh, pracovného času na to, aby dokázali obnoviť eh, alebo opätovne získať to, čo stratili, alebo predstavuje väčšie, väčšie náklady, keď je trestná činnosť páchaná proti mladým ľuďom. To je veľmi zaujímavá otázka, ktorá je častokrát opomínaná ekonómami, ale je to naozaj veľmi dôležitá otázka, ktorej sa treba venovať. Je to väčší rozdiel, keď máte veľmi málo eh, majetku a je na vás spáchaný podvod, alebo je väčší, väčšiu ekonomickú škodu spôsobí, keď máte veľa a veľa vám je ukradnuté. Druhá oblasť je to, akým spôsobom médiá stvárňujú tieto riziká, ktoré môžu vzniknúť. Všetci to poznáme, aj keď nežijeme v Spojenom kráľovstve, všetci vieme, ako médiá e, vlastne narúšajú celkové vnímanie trestnej činnosti a to vytvára novú realitu, ktorú ktorú vy ako politici a ja ako akademický pracovník musím brať do úvahy a musím na ňu odpovedať. Ďalej to sú e, e, pokračujúce rizika, ktoré vyplývajú z toho, aký typ ľudí pácha e, finančné trestné činy. Sú tu organizované skupiny, ktoré nemajú žiadne záväzky v oblasti E, trestnej činnosti, zároveň je tu rastúci e, prístup k organizovateľnému alebo e, personálu, personálu, ktorý môže byť predmetom nátlaku. A tento vlastne prístup alebo tento tlak sa zvyšuje najmä v období recesie. Ja osobne som skeptický ohľadom tých tvrdení, že Európe, Európa pláva nad hladinou v čase recesie a to len vďaka tomu, že sa tu perú peniaze z trestnej činnosti Ale rozhodne to je veľmi dôležitá otázka, síce či sú tu zvýšené riziká, najmä v období hospodárskej recesie. To, čo e, sa od nás žiada, je, aby sme vám e, poskytli akýsi náčrt celkových nákladov za organizovanú trestnú činnosť, ale moje očakávania sú také, aby sme v takomto smere vytvorili možno nejakú základnú líniu pre budúcu argumentáciu na úrovni výboru LIBE a v ďalších výboroch aby sme možno dokázali efektívnejšie posúdiť, či sa situácia zhoršuje alebo naopak zlepšuje, ako sa niekedy stáva. Takže e, rozhodne jedna z týchto tém je otázka, či sa veci zhoršujú len kvôli recesii, a síce, že viac ľudí je ochotných byť skorumpovanými, v, napríklad v sektore finančných služieb. Niektorí ľudia môžu na to odpovedať tým, že e, je vždy dostatok ľudí, ktorí sú ktorí radi budú skorumpovaní a takýto počet bol rovnaký aj pred recesiou. Ale rozhodne, keďže ľudia sa snažia zachovať si svoj štandard života, e, možno sú otvorení väčšiemu množstvu pokušenia. A ak e, sú si e, zločinci sebaistí, že viac ľudí bude akceptovať ich ponuky, no tak v takom prípade uvidíte aj nárast v praní špinavých peňazí a v korupcii a v podvodoch ako výsledok takéhoto tlaku. No a potom tá ďalšia otázka je, na čo tie peniaze vynakladajú. Možno, že máme obavy viac e, v prípade, ak e, zločinci e, vynakladajú peniaze na podporu terorizmu, politickú korupciu alebo opätovne investujú do podnikania, ale musíme pamätať na to, že sa, a tu sa vraciam k dôležitej otázke konfiškácie, pamätať na to, že eh, vynakladujú veľa aj na, na organizovanie rôznych eh, párty a iných aktivít, eh, než by investovali do podnikania. Oni nemajú a taký ten protestantský sporolivý inštinkt. A potom otázka nákladov na obchodovanie s ľuďmi alebo obchodovania s ľuďmi. Toto je veľmi dôležitá vec a, a potom je tu otázka a niekedy rozlišovať medzi obchodovaním a pašovaním. A tu sa vraciam k tej predchádzajúcej analýze. Ľudia by neplatili za to, že budú pašovaní, ak by vedeli, že budú totálne zneužití A nielen oni, ale aj tí e, v čínskych, moldo, moldo, moldavských alebo iných komunitách by neplatili také peniaze za to, aby sa dostali do Európy. Veľmi často sa zadlžia. Neplatili by, ak by teda neočakávali, že tu v Európe získajú prácu a že budú schopní splatiť to, čo si požičali Takže zdá sa jasné, že nie všetci eh, z týchto a Samozrejme, súvisia s tým náklady, náklady, náklady preto, lebo pracujú nelegálne, neplatia dane a tak ďalej. A toto je ten aspekt nákladov pre Európu. Ale má to tiež prospech pre ich rodiny v ich domovských krajinách. Stačí sa pozrieť na tok eh, poukázaných prostriedkov cez Western Union a iné peňažné zásielkové služby, aby ste si uvedomili, koľko rodín naozaj závisí rodín mimo Európy na tom, že ich príbuzní pracujú tu v Európe, aj keď nelegálne. Takže je to naozaj komplikované eh, vlastne stanoviť náklady obchodovania s ľuďmi alebo pašovania s ľuďmi. Nemali by sme k tomu pristupovať eh, úplne E, represívne. Aj keď ich e, pracovné podmienky môžu zlé, byť zlé, stále môžu byť lepšie než tie, ktoré zažívajú vo svojich domovských krajinách. A to je dôvod, prečo platia za to, aby sa sem dostali. Takže e, je to naozaj kriminálny biznis veľmi dôležitý. No a potom sú tu trestné činy súvisiace s duševným vlastníctvom. Ja už som uviedol niekoľko údajov, o tom, ako nákladný je tento typ e, trestnej činnosti, falšovanie meny. A takisto som uviedol, že tí, ktorí umožňujú páchanie trestnej činnosti, e, počítačové trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí a páchanie násilných trestných činov e, sú tými, ktorí, na ktorých sa musíme zamerať. A tu sú príklady, ako môžeme vlastne tieto náklady kvantifikovať. E, nehovoríme tu len o stratách, ale priamých finančných stratách, ale aj vplyve, ktorý to má na život. Takže na záver, použitie týchto dát je možné z hľadiska merania vplyvu trestné činnosti na tých, ktorí nie sú priamými obeťami, ale ktorí boli ovplyvnení. A náklady organizovaného zločinu nie sú adekvátne pre stanovenie e, alebo určenie zdrojov na e, vyšetrovanie tejto trestnej činnosti a na stanovenie e, zdrojov, ktoré sú potrebné na vyšetrovanie alebo trestné stíhanie, pretože dopad rozličných kontrolných opatrení na straty a typy trestnej činnosti je potrebné zapracovať a naše poznatky sú v tomto smere zatiaľ príliš obmedzené. A už tu kolega hovoril, že možno by bolo vhodné, aby sa Europol stal e, z orgánu ktorý zatiaľ zbiera spravodajské informácie na orgán, ktorý bude vykonávať e, policajnú činnosť, ale zatiaľ nevieme, do akej miery by došlo k redukcii e, trestnej činnosti. Naše štúdia vám môže poskytnúť určité užitočné údaje o prepojení na prepojenie, ale prepojenie výkonu policajnej činnosti a efektu tejto policajnej činnosti na znižovanie trestnej činnosti je veľmi ťažké z hľadiska výskumu preukázať. Ale otázka, súhlasím, je to veľmi dôležitá. Ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť, za to, že ste um, si vypočuli predstavenie tejto predbežnej správy a teším sa na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. No a teraz otváram priestor na otázky. Bill? Pán profesor, ďakujem veľmi pekne bolo to mimoriadne zaujímavé. A tá hlavná otázka je, kedy to celé skončí, kedy skončíte túto štúdiu. Náš výbor bude končiť našu prácu túto jeseň. Je možné, že by ste nám mohli už niečo hotové poskytnúť tak, aby sme to mohli zapracovať do našej správy? To je jedna otázka. pretože to, čo e, nám poskytnete, bude mimoriadne hodnotné. Otázka je kedy. A ďalšia otázka. Crime, which... Také tie lokálne uh, páchanie trestnej činnosti. Uh, my sa tu zameráme skôr na medzinárodnú uh, trestnú, alebo medzinárodne páchanú trestnú činnosť. A, a potom tá posledná vec, ktorá sa týkala toho, čo som povedal ja, že koľko by prostriedkov e, ušetrila Európska FBI, to je dôležitá otázka. My sme sa snažili v tomto výbore e, nejakým spôsobom odhadnúť náklady páchania trestnej činnosti a zdá sa, že e, tu hovoríme o miliardách, ak nie triliónoch, ak teda berieme do aj všetky aspekty pranie špinavých peňazí, falšovania a tak ďalej. A ak by ste dali Európskej FBI, FBI eh, ročný rozpočet miliard eur a ak by sa im eh, podarilo ušetriť 1% z tých triliónov, čo nás to stočí, tak Európska FBI by sama eh, na seba zarobila každý rok úplne elegantne a v pohode. A aj keď tu hovoríme iba o odhadoch, tá návratnosť investície tým, že by sme vytvorili cezhraničný policajný zbor, by bola pre Európu nesmierne užitočná. A vaše čísla sú veľmi hodnotné, ale potom sme tu my politici, ktorí máme za úlohu presvedčiť verejnosť a veľmi často letargické národné vlády. Takže späť e, k mojej prvej otázke. A kedy môžeme očakávať vašu správu a všetky tie číselné údaje? Kolegyňa Barbara Weiler. Ďakujem pekne, dobrý deň, pán profesor. My už sme sa spoznali v Berlíne na jednej konferencii a ja sa teším, že ste prišli na návštevu do Bruselu, pretože ja prejdeme k vášmu záveru a k tomu, čo ste sformulovali ako otázku. Čo prinesie Európska FBI alebo Európsky prokurátor Myslím, ak si dobre spomínam na to, čo sme hovorili v Nemecku, Berlíne, myslím, že to nestačí, keď budeme bojovať iba na národnej, alebo teda európskej úrovni. Je to je to istá forma kriminality, ale práve tá hospodárska kriminalita, to je absolútne nevyhnutné. Môžeme s tým v podstate začať. Aj dôkaza na európsky boj. No a ja som bola trochu prekvapená z tej vašej vašho pesimistického prístupu. Je to otázka, ale nie je jasné, či to niečo vôbec prinesie. Mne nejde len o peniaze, samozrejme. To je pred... pravdepodobne tak, ako povedal Bill. Je, je, kde by sa vrátilo. Nejde o otázku zastrašenia. Hospodársky zločinci si myslia, že mimo Európy, bohužiaľ ešte stále, alebo teda v Európe, bohužiaľ ešte stále aj mimo Európy, bez nejakej hrozby sledovania môžeme konať, ak z našej krajiny, alebo z, tej, z, teda z domova, poznajú zákony, vedia, čo ich čaká, keď teda domova prejdeme nejaké inej krajiny, kde je to menej prísne. No už eh, nám ostanú tie peniaze, môžeme... Ale keby sme mali Európsku inštitúciu, ktorá by mala kompetenciu spolupracovať aj s mimoeurópskymi inštitúciami práve v oblasti daňových rajov a daňovými únikmi, tak eh, dôležité, dôležité je to ten faktor zastrašenia. Možno by ste mohli povedať niečo bližšie k tomu ešte. Ďakujem. Grazie, adesso facoltà l'onorevole Mayer. Ďakujeme veľmi pekne, pán Majer. Ja súhlasím s predrečníkmi, nechcem hovoriť o Európskej FBI, ale rada by som počula od vás jasne, niečo v tom zmysle, ako čo sa pýtal kolega Newton Dan. V prípade Europolu máme na boj s organizovaným zločinom len veľmi málo zamestnancov, no a keď 27, keď som ako 27 členských štátov, aby medzinárodné trestné činy v rámci EÚ, ako aj v koordinácii s inými krajinami, ktoré tu zohrávajú úlohu, aby to bolo účinné, tak eh, napríklad v prípade eh, podvodok z DPH, kde hovoríme o dvojciferných miliardových sumách eh, a to tiež súvisí s organizovaným zločinom. No, máme na to 12 zamestnancov pre celú EÚ. No a to je podľa mňa trochu málo a podobne by sa to dalo hovoriť aj o iných oblastiach. No a preto by som rada počula niečo jasne k tomu, že v konečnom dôsledku adekvátne personálne obsadenie by zaistilo minimálne to, že viac zdrojov by chránilo EÚ alebo aj zlepšená spolupráca spolupráci s národnými policajnými inštitúciami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Holmajer. A teraz pán Žiobro. Tak, ďakujem bardzo. Nie... Ďakujem pekne. Ehm, slova pána profesora boli veľmi zaujímavé a chcel by som sa opýtať, aj keď teda viem, že tie eh, eh, fakty sú eh, predmetom eh, výskumu pána profesora a myslím si, že je úplne zrejme, že eh, páchanie trestnej činnosti eh, vyvoláva náklady, súvisí s nákladmi. V prípade krádeží vlámaním sú to náklady, ktoré sa dajú vyčísliť, ale potom tu máme náklady, ktoré je ťažko vyčísliť, napríklad ak dochádza k krádeži, v určitej e, komunite alebo v určitom spoločenstve, tak občania alebo krádežiam, tak e, občania sú napríklad nútení, aby si inštalovali rôzne alarmy alebo ochranné zariadenia a iné náklady, ktoré e, s tým súvisia. To ovplyvňuje tiež kvalitu života našich občanov, obzvlášť ak sú takéto trestné činy páchané na širok takom základe veľmi rozšírené a preto e, trestne, trestná činnosť generuje ďaleko siahle e, dodatočné náklady, ktoré sú nepriame a ktoré sú ťažko vyčísliteľné, okrem teda tých priamých nákladov. E, a tak ste si analyzovali náklady E, e, vypalnické vypalníkov trestnej činnosti a takisto ste hovorili o otázke, e, o tej otázke, že to vlastne odradzuje podnikateľov od toho, aby investovali a ja to vidím napríklad v Polsku v sektore stavebníctva. Polsko dostalo veľmi veľké prostriedky z EÚ na infraštruktúrálne projekty, ale my sme boli svetkami zhruba 200 prípadov e, e, e, alebo prípadov 200 stavebnej spoločnosti, pretože prostriedky neboli týmto spoločnosťam vyplatené včas a toto odradilo, toto malo odradzujúci efekt na podnikanie a s tým súviseli ďalšie náklady. Takže toto vedie tiež k nedostatku dôvery. A má to takisto vplyv na e, ekonomický rast a ekonomickú aktivitu. Takže e, tie náklady straty dôvery v činnosť orgánov činných v trestnom konaní a e, straty dôvery v systém spravodlivosti, e, v súdy a v to, ako konajú. E, takisto sem patrí prokuratúra. Toto všetko, čo by malo fungovať v prospech občanov a čo by malo chrániť občanov proti trestnej činnosti a Takisto, ako ste povedali, sú to náklady vyvolané obavou alebo strachom občanov, ktorí cítia potrebu sa chrániť a investovať do e, zabezpečovacích zariadení. Neviem, či sa zaoberali aj nákladmi, ktoré sú vyvolené stratou dôvery. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. My sme si veľmi pozorne vypočuli výsledky vašej prezentácie. Obávam sa, že úplne na konci e, som tu nemohol zotrvať, ale teraz sa vrátim a chcem povedať, že veľmi vítam váš prístup a vaše poňatie celé tejto otázky, ktorá je veľmi dôležitá pre náš výbor a je dôležité, že hovoríte o celoeurópskom programe alebo výzve a iba takto môžeme lepšie vyčísliť náklady týchto Eh, zničujúcich aktivít, ak to tak môžem povedať, ktoré sú veľmi škodlivé pre celú našu ekonomiku. Vy ste hovorili o rôznych modeloch usporiadania, o organizácii a hovorili ste o tom, aké by boli náklady súvisiace s tým, keby eh, sme chceli teda tieto javy zamedziť. Mám dve otázky. Do akej miery do týchto nákladov spadá tiež e, deficit príťažlivosti e, niektorých regiónov pre podnikateľov, ktoré sú prirastené trestnou činnosťou a kde konkurenceschopnosť malých a stredných podnikov úplne narušená, ochromená um, prítomnosťou uh, zločineckých skupín. Teda, že či uh, berete do úvahy na náklad zniženia atraktivity určitých území vzhľadom na to, že sú prejasnené trestnou činnosťou a potom do akej miery by mohol mať, mohol mať dopad proces zbližovania európskych legislatív v boji proti trestnej činnosti. Do akej miery by to mohlo znižiť tieto náklady? Samozrejme, bol by to postupný proces, Eh, tzv. step by step, teda krok za krokom. A eh, ďakujem pekne. A ako posledná, pani poslankyňa Tomasi, ďakujem veľmi pekne. Pani predsedníčka. A chcel by som poďakovať za prezentáciu eh, tejto správy. Je dôležité, aby sme uplatňovali princíp nulovej tolerancie Um, voči všetkým, ktorí zastávajú verejnú funkciu, pretože vieme, že uh, uh, tieto trestné činy, mnoho, mnohé z týchto trestných činov by sa nestali, a hovorím tu hlavne o korupcii, ak by nebol uh, v systéme človek, ktorý je ochotný ich, pripustiť ich páchanie práve za úplatok. Takže podľa mňa je veľmi dobré bojovať proti korupcii. Ďakujeme. E, pani Tomasič, a teraz dáme slovo späť pánovi profesorovi, aby na otázky. Uh, for... Ďakujem pekne. Než uvidíme, či vaše otázky budú lepšie ako moje odpovede. No, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé otázky, na ktoré sa budem snažiť zodpovedať. Dĺžka trvania tohto projektu je koniec septembra, takže dostanete to. No a myslím, že aj preto ma požiadali, aby to bolo do konca septembra. Je to pomerne málo času na, také, na takýto projekt obrovský, ale ja nie som alchymista a nemôžem alebo nebudem hľadať falošné zlato alebo falošné údaje, aby som zodpovedal niektoré z týchto otázok. Ešte budú tam niektoré nedoriešené veci a údaje, ktoré nedokážeme nejak zázračne poskytnúť, len kvôli tomu, že ich potrebujeme. Ale budeme sa snažiť maximálne nuša otázka toho lokálne, tej lokálnej trestnej činnosti, to som asi nepovedal úplne detailne. To sú náklady pre nejakú obec a nie pre e, tých zločincov. Hovoril som o, o tých e, miestných, miestnom obyvateľstve alebo obci. Napríklad e, tie pyramidové podvody, ľudia zvyčajne oslovujú svojich priateľov a susedov, aby sa zapojili do niečoho, o čom sú presvedčení, že bude výnosný systém, ale v konečnom dôsledku je to len podvod. Alebo keď vražda zasiahne hlavne ľudí, ktorí žijú v tej danej oblasti. Ďalej sa hovorilo, alebo zaznelo tu pár otázok o FBI, Európske FBI. No, áno, takmer iste je tu potreba cezhraničnej policajnej aktivity a Európska komisia zvolala projekta, aby sa zaoberali osobitnými vyšetrovacími právomocami EÚ v prípadoch organizovaného zločinu. Zaoberali sa otázkami ako kriminalizácia. No a isté je tu potreba lepšej cezhraničnej spolupráce a vyšetrovanie. Ja som nebol skeptický v tomto zmysle slova, ale jediné, čo som chcel urobiť, bolo, že metodológia na pochopenie vzťahov mm, na extra policajné sily a menej zločinu. No už niečo iné, nie je to moja chyba, ale tak to je. Mm. Osobne však nech, nepochybujem, že potrebujeme viacej zdrojov a e, či snahu. Áno, možno v Europole sa týmito otázky zaoberá len 12 ľudí, ale samozrejme oveľa viacej je to v členských štátoch, ale musíme nájsť spôsoby, aby ich vzájomná spolupráca bola lepšia a aby krajiny a pôvodu a cieľové krajiny dokázali lepšie spolupracovať tak v aj mimo Európskej únie. únii ale to nie je môj súčasný projekt. Ja v plnej miere súhlasím s vašimi poznámkami o podvodoch na DPH. Ja som PhD pred 40 rokmi spravil o podvodoch s bankrotmi, daňových únikoch, ale už vtedy som upozorňoval, že to je, bol medzinárodný obchod a legislatíva zo 16. storočia to postavila mimo zákon. Ľudia nemôžu sa brániť proti, proti veriteľom, takže utečú do zahraničia. No, osobne si myslím, že veľmi málo sa koná v týchto otázkach celé EU. Máme rovnaký názor, ale ja alebo teda súhlasím, že potrebujeme nieč, proti tomu niečo robiť, ak si ľudia myslia, že to nie je spojené so žiadnymi rizikami, nebudú odsúdení, alebo nebudú musieť, nebudú potrestaní za tie podvody, tak eh, to bude znamenať len nárast počtu trestných činov, e, strata dôvery, už budeme sa snažiť vypracovať opatrenia na riešenie práve tohto problému. Ste nebudeme môcť e, napadať konkrétne čísla. A ja keď vidím nejaké konkrétne čísla, tak väčšinou neverím, pretože ľudia, ktorí dávajú čísla na nehmadateľné veci, už to je dosť náročné, ale je to, budeme sa snažiť o nejaké odhady, no a súhlasím, že to je veľmi dôležitá otázka, tie nejaké vedľajšie škody, ktoré trestná činnosť spôsobuje. No a na záver otázka nulovej tolerancie pre ľudí vo verejných funkciách. No, to je iste veľmi dôležitá morálna otázka a problém. Ja myslím, že kriminológia na to má nejakú odpoveď. Či nejaký rozdiel v tom, keď máme nulovú alebo 0,5% toleranciu. Nuša, už sústredia nás na integritu alebo na niečo, môže odpovedať pozornosť od tých najdôležitejších vecí. Nuž a číslo tohto opatrenia je schopnosť posúdiť relatívnu závažnosť zlých prípadov. No a keď budeme sledovať niekoho pre malé čiastky, tak nebudeme mať ďalšie zdroje, tak ako sme hovorili o tých problémoch aby sme prenasledovali a riešili veľa dôležitejšie úlohy. Riešili ľudí, ktorí sú zapojení do veľkých sietí komplikovaných, nielen tie veľké zvieratá. No a keď sa budeme príliš sústrediť na malé problémy, tak nebudeme mať dosť energie na veľké problémy. Takže to je vyzeráte trochu zarazene. Ak máte nejaké, nejaký konečný počet tak treba poradne rozhodovať, na čo ich sa použijú. Niekedy alebo faktom je, že žiadna krajina v Európe nemôže bojovať proti a rieši všetok, všetku trestnú činnosť. Treba si stanovať priority. A ja pomáham zamyslieť sa nad tým problémom, aj keď sa žije v krajinách vyspelých, ako napríklad Taliansko. Nedá sa riešiť všetko, treba rozhodnúť, či budete sledovať tých veľkých zločincov, alebo skôr tých malých. No ale ja som v každom prípade za nulovú toleranciu, ale či už sa to prejaví trestných eh, vyšetrovaniach a postihoch. Je otázka pre mňa. Dobre, ďakujem pekne, pán profesor. No, ja by som pri tejto príležitosti chcel pripomenúť, že práve v priebehu schôdze koordinátorov sme zvažovali možnosť a vhodnosť zadania takéhoto štúdie, takéto štúdie, pričom sme vedeli, že záverečná správa nedorazí dostatočne včas na to, aby sme dokázali zakomponovať do našej práce. A tiež sme robili inú úvahu, totiž sme sa domnievali, že bolo vhodné, keby táto štúdia bola k dispozícii a dáme ju k dispozícii tiež výboru LIBE. Takže my si počkáme na záverečné výstupy tejto, výstupy tejto štúdie a dáme ju k dispozícii ďalšiemu výboru, výboru LIBE. Ďakujem veľmi pekne profesorovi Lajevimu za tieto informácie a budeme sa tešiť na to záverečné stretnutie. Bill, chceš ešte niečo dodať? Nech sa páči. Áno, ja úplne rešpektujem to, čo povedala predsednička. Mňa by zaujímalo, či by, sa nám, či by sme mohli nájsť nejakú príležitosť ešte pred hlasovaním na plenárke, aby sme si vypočuli profesora by nám povedal, aké sú jeho nálezy a zistenia, aby sme to mohli spoločne hovoriť. Neviem ako, ako ale iste by to bolo vhodné pre nás v všetkých. A, a, I am... No, ďakujem pekne. Záverečné hlasovanie je 9. septembra, 17. septembra na výbore ja sa vynasnažím, ak sa bude dať niečo urobiť to. Nemám tu môj kalendár, ale viem, že tam mám ešte iné veci. Tuším Mexiku. Než ja tiež pracujem na štúdii o tom, čo môže, eh, čo môže robiť eh, podnikateľská sféra s zločinov zločinom alebo proti organizovanému zločinu v Mexiku, ale v každom prípade sa budem snažiť eh, prísť, ak to bude možné. No a iste sa budem snažiť eh, predložiť vám niektoré údaje a zistenia. Ďakujem pekne, profesor Levy. No a teraz otvárame posledný panel tohto stretnutia kde máme zástupcov Europolu, ktoré, ktorý, alebo, ktorého by som chcel pozvať k predsedníckému stolu. Je to Michel Rischenbecker, vedúci oddelenia pre závažnú trestnú činnosť a ďalší kolega, ktorý sa špecializuje na organizovaný trestný, organizovanú trestnú činnosť v Taliansku. Títo dva spravodajcovia nás zoznámia s veľmi dôležitými podkladmi, zoznámia nás so správou posunie hrozieb organizovanej činnosti v Taliansku. A sú to rovnaké hrozby, ktorým čelí celá EÚ aj zvyšok sveta. Ďalej by som chcela zdôrazniť ešte jednu vec, a to je moje osobné hodnotenie, a to tiež je táto správa, ktorú ja považujem za mimoriadne dôležitú, za istý mílnik, ktorý bude predstavovať skutočne zásadnú revolúciu a síce preto, že doteraz sa pozornosť zameriavala na to, čo sa veľmi často definovalo ako nejaký regionálny problém alebo národný problém. No a Tým sa nejak odbúrava to posledná prekážka, ktorá bránila širšiemu celoeurópskemu povedomiu riešiť túto organizovanú trestnú činnosť italianskej mafie. Takže prebehne to ako vždy. Každý spravodajca bude mať k dispozícii 20 minút. No a nie, takže bude to inak. Prepačte. Predsednička sa opravuje. 20 minút máte k dispozícii obidva, takže 10 minút každý z vás, no a potom kolegovia budú klásť otázky a potom slovo dostanete Takže slovo dostal po Michel Rošenbacher. Ďakujem, predsednička. A ďakujem pekne, všetkým a želám dobrý deň a osobitne ďakujem výboru za to, že zástupca Europolu pozvali na toto zasadnutie pozdravujem vás od riaditeľa. Ospravedlňuje sa, že nemohol prísť. Dnes vám predložíme zistenia posledného ostatného hodnotenia rizik o talianskom organizovanom zločine. Je to dokument, ktorý riaditeľ Wainwrighta viackrát prediskutoval s mm, predsedničkou výboru Európou okrem hodnotenia rizik tiež e, aj otvorili nejaké e, stredisko alebo centrum alebo operačný projekt, ktorý sa zameriava e, na konkrétne formy zločinov a konkrétne skupiny zločinecké. Takže práca už začala a pán Elero je manažer tohto operačného týmu No a tak sa budeme môcť lepšie sústrediť a bojovať proti organizovanému zločinu talianského, talianského druhu. No a <laughs> dúfam, že čoskoro vás budeme môcť informovať o pozitívnych výsledkoch. Takže ešte predtým, než začneme, dám slovo, a predtým, než na slovo môjmu kolegovi, tak pár pripomienok v práci tohto výboru. Europol vníma tento výbor ako veľmi dôležitý, pretože organizovaný zločin, korupcia a pranie špinavých peňazí spôsobujú škody EÚ a jej občanom a treba prijať konkrétne opatrenia na boj proti ním. A to potvrdzujú aj hodnotenia rizik zorganizovaného zločinu, ktoré Európou vypracoval. To sú veľmi detailné hodnotenia dopadov organizovaného zločinu na život v EÚ. No a sme zistili, že organizované zločinecké skupiny ako mafia zohrávajú dôležitú úlohu e, v trestnej činnosti v EÚ. Na základe hodnotenia rada si stanovila priority na boj proti organizovanému zločinu na následujúce roky a to tiež znamená a politickú dynamiku a silu v boji proti tomuto zločinu alebo týmto formám zločinu. Len čo sme zistili v rámci hodnotenia rizik, Europol odhaduje približne 3600 organizovaných skupín, ktoré sú v EU aktívne. vidíme veľké zmeny v zložení a správaní týchto skupín pôsobia globálne, sú flexibilnejšie, prispôsobivejšie, využívajú právne medzery a tiež hľadajú nové trhy, kde vidia vysoké príjem a nízke rizika. Tiež sa venujú viacerým formám trestnej činnosti a ak potrebujú nejakých expertov, tak si ich jednoducho kúpia, spolupracujú na globálnej úrovni medzi sebou. No a a to prati tiež pre talianské skupiny, spolupracujú s, so zločineckými skupinami aj v iných sektoroch alebo v iných regiónoch sveta. Takže sú veľmi invenční pri využívaní všetkých faktorov. Využíva rôzne aspekty života. Jedna je aj hospodárska kríza v EU a vidíme prepojenie medzi hospodárskou trestnou činnosťou alebo hospodárskou krízou. Organizovaný zločin má dopad tiež na hospodárskú obnovu a hospodársky rast, pretože napríklad zastrašovanie a korupcia narúša trh, reinvestovanie eh, skonaní alebo podoby pri verejnom obstarávaní to tiež typické pre Taliansko, od trh a tiež eh, obchodovanie s ľudskými bytostiami. Vidíme, že tu je veľký dopyt eh, po lacnej pracovnej sile. Organizovaný zločin však eh, neberie len občanom, ale aj priamo rozpočtov členských štátov. Pozrieme sa na podvody na DPH za ostatné roky. Len na, na trhu s nejakými uhlíkovými kreditmi spôsobuje škody v miliardových výškach. No a v Europole vidíme tiež priame straty na platbách. Odhadli sme ich na približne 1,3 miliardy eur. eur. Nuž eh, hospodárska kríza znamená príležitosti pre organizovaný zločin na jednej strane, zatiaľ čo aktivity, ich aktivity bránia eh, hospodárskej obnove. A už sa o tom hovorilo aj na výbore a má to tiež vplyv na zdroje na boj proti zločinu. Dopad organizovaného zločinu zdá sa nie je, si neuvedomuje tak, ako by sme mali a preto Europol podporuje návrh správy a odporúčania tohto výboru a sme presvedčení, že posilnia schopnosť Európskej únie a príspev zmierňovaniu dopadov na spoločnosť. Európov víta výzvu, legislatívne názory, návrhy, aby sme mali spoločnú definíciu organizovaného zločinu, čo znamená e, účasť organizácií mafiánskeho typu. Tiež sme za zdieľanie spravodajských informácií, pretože hotovostné prostriedky z nelegálnych zdrojov sú do z najväčších prekážok vrátiť výnosy z trestnej činnosti alebo ich zábanie. No a Európa má názor, že každý členský štát by mal e, urobiť register bankových účtov, centralizovanie a mal by si vymieňať informácie jednotlivé členské štáty s našim bezpečnostným systémom. A to je len pár odporúčaní. No a ak vás bude zaujímať viac, tak vám poskytneme detaľnejšie informácie písomné. No a ešte predtým, než na slovo Ellerovi, môjmu kolegovi Davidovi Ellerovi, by som rád poďakoval tomuto výboru za pozvanie. A rovnako by som chcel všetkých uistiť, že Europol spolu s členskými štátmi chce bojovať proti organizovanému zločinu. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán Elero. Thank you very much. Ďakujem pekne. Vidím, že tu máme veľké hodinky pred nami na stole, takže budem držať ehm, čas na pamäti. Som, ure, som, um, som dôstojníkom Europolu, predtým som bol dôstojníkom karabinierov v Taliansku dnes som tu preto, aby som predstavil základné výsledky analýzy rizík ktoré urobil Europol ohľadom talianského organizovaného zločinu. O čom budeme teda dnes hovoriť? Prečo? Aké je východisko tohoto dokumentu? Čo viedlo Europol k tomu, aby tento dokument pripravil? Akým spôsobom bol tento dokument pripravený? Aké boli základné zistenia tohto dokumentu? No a samozrejme, čo môže urobiť Europol ako cestu vpred? Už v roku 2011 Predchádzajúca analýza organizovanej trestnej činnosti identifikovala, že tu je tzv. južná, e, južná koncentrácia alebo južné centrum, ktoré sa sústredovalo na juhu Talianska e, trestné skupiny alebo kriminálne skupiny z tohto juhu e, boli nahlásené ako také, ktoré páchajú široké spektrum trestných činov a vo všeobecnosti hovoriac doplatia aj dnes, To bolo všeobecná ako keby eh, nižšia úroveň nahlasovania aktivít týchto skupín mimo Talianska, čiže eh, nenaplnili sme úplnú kapacitu. A to, vie, to počerkuje tú akutnú potrebu, aby sme robili špecifickú analýzu rizík, aby sme vedeli, či tu je problém alebo nie a zároveň aká je, aký je súčasný vývoj. Táto analýza rizik bola e, vlastne vytvorená z pohľadu e, policajného ako hovoril pán Rašenbach práve, takže rok 2013 to bola e, správa SOKTA, 3600 organizovaných zločineckých skupín bolo identifikovaných v rámci Európskej únie. A pán Rašenbach o tom už hovoril, že v zásade tie, tie veľké témy ktoré prišli zo SOKTY, sú vlastne využívanie legitimizovaných podnikateľských štruktúr, korupcie a infiltrácia v mene organizovaného zločinu. Ako bola táto e, analýza rizik vytvorená? V prvom rade to je modelované podľa e, podobne ako, má, e, ako je robená SOKTA, čiže rovnaká metodika. Posielali sme dotazníky členským štátom Európskej únie a tretím krajinám, s ktorými máme zmluvy o spolupráci a otázky sústredovali najmä na charakter, štruktúru a modus operandi e, týchto zločineckých skupín. No a bohužiaľ, jedna z tých prvých vecí, ktoré sa objavili, bol všeobecný nedostatok informácií o týchto skupinách mimo Talianska. E, takže tiež sme sa spoliehali práve z dôvodu nedostatku týchto informácií na otvorené zdroje informácií, a predovšetkým, a to sa ukázalo byť e, veľmi užitočné, e, vykonané, e, vykonané zatýkacie rozkazy, ktoré boli určené na talianských zločincov. Zanalizovali sme túto analýzu rizik, je to aj verejná verzia, ktorá je dostupná na našej web stránke, rovnako to je obmedzená verzia, ktorá zahrňa osobné dáta a tá bola zaslaná kompetentným orgánom v členských štátoch. Analýza rizik v prvom rade Začína stručným popisom charakteru a základnej štruktúry týchto skupín, ale to nebol ani tak účel analýzy rizik. Účel analýzy rizik bolo vidieť, aký dopad majú tieto skupiny, keď fungujú mimo svojej krajiny e, pôvodu. Čiže ten medzinárodný rozmer činnosti týchto skupín. Analýza rizik identifikovala základné talianské e, mafiánske skupiny, je to Koza Nostra, Drangheta, Camora, Baruzo a organizované e, skupiny a potom niektoré ďalšie, ako napríklad Stida. Oblasti trestnej činnosti, ktoré sme pokrývali, e, sa týkali tých, kde tieto skupiny pracujú. E, jedna z týchto fóriem kriminality je to, že to nie je špecificky zamerané len na jednu trestnú činnosť Zahrňa to každú oblasť, ktorá dokáže prenášať zisky. Najväčšia oblasť samozrejme obchod s drogami, to je tá najväčšia oblasť s trestnou činnosťou. Pranie špinavých peňazí, korupcia. To je vždy samozrejme uľahčujúci faktor e, falšovanie, ale potom napríklad aj oblasti trestnej činnosti, ako je e, pašovanie odpadov a, a spracovanie toxických odpadov. Ale tie zločiny alebo rozsah trestnej činnosti je naozaj veľmi široký čo je naozaj podľa mňa veľmi dôležité, sú trendy, ktoré vyplynuli z tejto správy. E, ja som začal na tomto obrázku, tam vidíte aj citát od prokurátora, ktorý sa zúčastnil jedného z našich stretnutí v Europole. Organizované trestné skupiny alebo zločinecké skupiny e, dnes čelia opačnému problému e, ako legitívne finančné štruktúry. Hoď, kým legitímne podniky majú mnohé nápadov na investície, ale nemajú dostatok peňazí, práve kvôli ekonomickej kríze, tieto skupiny majú opačný problém. Oni generujú obrovské zisky e, v rámci svojej nekalečnosti, ale oni potrebujú nájsť spôsoby, ako tieto peniaze oprať a opätovne vlastne ich e, vstreknúť do legálneho hospodárstva. To je práve to veľké riziko, ktoré tu je. To je za to najväčšie riziko, ktoré tieto skupiny predstavujú. Rovnako tu sú aj niektoré trendy, ako napríklad investície do tzv. zeleného sektora a samozrejme sú tu aj niektoré trendy, ktoré súvisia s internetom. Internet ponúka mnoho nových príležitostí pre organizovaný zločin, ktorý môže fungovať bez hraníc. Aké sú teda tie základné závery tejto správy? V prvom rade, prvým záverom je to, že tu je naozaj veľmi nízka úroveň e, správ o týchto skupinách. Takže je tu nerovná miera povedomia na európskej úrovni o týchto skupinách. Taliansko samozrejme má svoju tradíciu, aj e, aj strašné momenty, ktoré sme zažili vo svojich dejinách. A my máme teda aj vďaka tomu veľmi dobrú hĺbkovú znalosť o tom, ako tieto skupiny fungujú, ale e, bohužiaľ, keď sa posúvame mimo Talianska, tak je veľmi nízka miera povedomia a všeobecná miera vlastne pod e, informovania o týchto e, aktivitách. Skupiny samozrejme za hranicami Talianska fungujú úplne inak, ako fungujú v Taliansku v doma, majú samozrejme vo svojich územiach pôvodu, e, majú väčšinou plnú kontrolu nad daným územím, aj z vojenského pohľadu, tak povediac. Keď sa ale presťahujú mimo Talianska, tak majú veľmi nízky profil. A toto súvisí práve s tou otázkou a s tým bodom, ktorý som hovoril o o nedostatočnom e, nahlasovaní činnosti. Oni sa snažia infiltrovať do legálneho hospodárstva, častokrát sú neidentifikované. E, A toto podľa môjho názoru predstavuje ten najväčší riziko, najväčšie riziko, ktoré oni predstavujú v súčasnosti. Dostávame sa k odporúčaniam. Správa, ako určite vidíte, má viacero odporúčaní a ja som identifikoval, čo pre mňa je tých top 5 odporúčaní. V prvom rade je to otázka detekcie a identifikácie takýchto zločincov, a to mimo Talianska. Zdieľanie informácií, to má tiež mimoriadne vysokú dôležitosť. Ehm, ďalej, je tu potreba vytvoriť akýsi, akúsi komplexnú stratégiu boja proti mafiám na európskej úrovni. A tu samozrejme nemyslím e, mafiu len v talianskom pojme, ale v širšom význame slova. E, cieľom tejto analýzy e, rizík bol samozrejme talianská organizovaná trestná činnosť, ale to platí pre každú mafiánsku skupinu, ktorá pôsobí a funguje. Keďže tieto skupiny vlastne e, prosperujú, keď nájdú rezervy v legislatíve členských štátov Ehm, ďalej, ehm, kriminálne zisky, to je najdôležitejšia časť, veľmi dôležitá. Ehm, častokrát sa dokázalo, že môžete to ľudí zatknúť, môžete ich dať do väzenia a jednoducho to je len súčasť ich práce. Jednoducho to patrí k ich životu. Ale ako náhle sú im odobraté vlastne hmotné zisky, to je práve to, čo dokáže skutočne ubližiť týmto kriminálnym syndikátom. No a zároveň je veľmi dôležité, aby sme benefitovali z existujúcich skúseností. Ako som už hovoril, existujú krajiny, spomenul som Taliansko niekoľkokrát, ale Taliansko nie je jediná e, krajina v Európe, ktorá dokázala veľmi efektívne bojovať proti e, trestnej činnosti, proti takýmto typom aktivít je nevyhnutné, aby sme našli spôsob, ako postupne budovať ďalšie skúsenosti na báze pozitívnych skúseností, ktoré máme, tak aby sme dokázali ponúknuť konkrétne návrhy, konkrétne riešenia ehm, pre iné krajiny, ktoré od nás môžu dať podporu. Takže Aká bola odpoveď Europolu? No, zhruba v tom istom čase, keď bola dokončená analýza rizík, Europol identifikoval základnú potrebu vytvoriť dedikovanú oblasť v rámci svojich štruktúr, v ktorej sa budeme venovať organizovanému zločinu v Taliansku. Dedikovaný fokálny bod bol otvorený eh, v máji a to s plnou podporou, musím povedať, veľmi entuziastickou podporou talianských orgánov, tak zo strany policajných, ako aj zo strany súdnych orgánov ale eh, aj ďalších sedem členských štátov EÚ v tomto spolupracovalo a aj prebieha asociovanie tretích štátov. Eurojust už bol v tomto smere zapojený do procesu a to práve kvôli tomu, že strana e, súdnictva ako aj policia musia byť ako keby znamená na jednej lodi. No a samozrejme aj Interpol, lebo to je veľmi dôležitá organizácia, ktorá nám umožňuje mať kontakty s tými krajinami, s ktorými v súčasnosti nemáme dohody o spolupráci. Takže ciele týchto kontaktných bodov sú veľmi konkrétne. A chcem vám pripomenúť, že až doposiaľ Europol um, podporoval boj proti organizovanému zločinu, ale nikdy nie tak, aby sme sústredovali na konkrétne um, skupiny. Vždy sme sa sústredovali skôr na komodity, ale teraz sme tento boj posunuli o stupienok vyššie a budeme bojovať priamo proti samotnej skupine. Je tu celá séria konkrétnych operačných produktov, ktoré dokážeme doručiť členským štátom a ich policajným orgánom, ktoré sú tu napísané. A tak strategické ako aj operačné e, aspekty. Napríklad analýza rizik je strategická, strategický nástroj, ktorý robíme. Ale expertízy, tréning, mali sme veľa žiadostí od členských štátov, aby sme vytvorili akési tréningové platformy pre netalianských vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú takéto trestné, trestné činy a zločinecké skupiny. Ale našou Našim jadrom činnosti je podporovať existujúce prebiehajúce vyšetrovania. V súčasnosti podporujeme jedno veľké vyšetrovanie, ktoré už prebieha. Samozrejme, o tom vám nemôžem poskytnúť informácie. Toľko teda k mojej prezentácii, tým ju môžem ukončiť. Som presvedčený, že mi stále zostala ešte jedna minúta, takže som bol pomerne úsporný. Je to prekvapivé, ale dodržal som svoje, svoje limity na rečnícky čas. Ďakujem pekne a som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne a teraz otváram diskusiu. Dávam hneď slovo pánovi Jakolinovi spravodajcovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Nemám žiadnu pochybnosť, že sme veľmi pozorne počúvali pána Elera. E, treba povedať, že to, pln, to všetko bolo plne v línii s tým, čo sme robili až do posiaľ, čiže 15 mesiacov aktivít, ktoré sme vyvíjali. Mali sme tu vlastne, naražali sme vždy na veľmi dobrú spoluprácu, na záujem, na, na veľmi veľkú intenzitu komunikácie. Tam vidíte, že e, sa nám podarilo podporovať a diskutovať ďalej. Nepochybujem o tom, že ten otvorený jazyk, ktorý používate, aj keď hovoríte o svete politik, ehm, je veľmi dobrá vec. Je mafia politickým problémom alebo nie je? To je zásadná otázka. A myslím si, že parlament v tomto smere sa snaží povedať, že áno, mafia je aj politický problém treba povedať, že tu sú niektoré citlivé prvky, rôzne pohľady odlišujúce sa v jednotlivých členských štátov. Jednotlivé iné členské štáty môžu byť citlivé na rôzne veci. No vy ste hovorili aj o tom, že sa snažíme dostať na rovnakú úroveň povedomia. Veľa členských štátov o tom samozrejme vie, ale snažíme sa vytvoriť aj mm, vlastne legálne právne nástroje je dôležité, aby sme dokázali efektívnejšie fungovať v oblasti konfiškácie a zhabávania majetku. Ehm, v tomto smere je dôležité, aby sme hľadali spôsoby, ako to posilniť a zintenzívniť. Ale nepozerajme sa teraz na všetky členské štáty cez jedny okuliare. Ehm, je dôležité, aby sme sa sústredovali na to, kde dokážeme vlastne skonfiškovať tie prostriedky, ktoré mafia naakumulovala a tak aby sa nedostali do, do legálneho hospodárstva, legálnej hospodárskej činnosti. Vy ste hovorili, že myslím že to bolo 3. maja, že eh, je naozaj dobrá myšlienka, že Europol, Eurojust a ďalšie orgány ukazujú na tento smer, že toto je práve cesta vpred, toto je správna cesta, ako dosiahnuť slobodu a bezpečnosť. Takže sme na jednej vlnovej dĺžke, pokračujte ďalej vo vašej práci sú tu e, mnohé rôzne iné typy trestnej činnosti. Napríklad ekologická trestná činnosť. Vy ste spomínali niektoré ako ukážky, my sme ich spomínali a sme naozaj na jednej vlnovej dĺžke. V záujme bezpečnosti e, našich občanov, pán Kirchhoff, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dve otázky, ktoré som vám chcel položiť. A dotkli ste sa oboch týchto otázok vo svojej správe tak pevne verím, že e, to nebude nejaké novum, ktoré spomeniem. Prvá otázka súvisí s tým, aký je vzťah medzi Europolom a e, regionálnymi alebo lokálnymi policajnými zložkami. Som presvedčený, že častokrát, e, keď boli vyvinuté rôzne iniciatívy, tak sme narazili na problémy a treba povedať, že celý charakter tejto oblasti je veľmi komplikovaný a zložitý, najmä kvôli tomu, že tie policajné jednotky pôsobia veľmi lokálne. E, sú tu situácie, ako konec koncov v každej krajine, kde tá policia na lokálnej úrovni, treba ju preskúmať veľmi pozorne, skôr ako vstúpite do nejakej zmysluplnej diskusie s nimi ohľadom toho, ako bojovať proti trestnej činnosti, ako detekovať trestnú činnosť. A e, ja sa chcem spýtať, že ako sa vám takéto partnerstva osvedčili, konkrétnom kontexte. No a potom dotkli ste sa aj celej tejto myšlienky organizovanej trestnej činnosti na hrane e, legitímnych podnikov. Mňa to vždy veľmi zaujímalo, pretože samozrejme sú e, veľké počty legitímnych podnikov, kde samotný podnik si ani neuvedomuje to, e, aká je reálna kontrola v pozadí danej firmy. Čiže odkiaľ pochádzajú tie peniaze, investície, ktoré pri, prichádzajú do firmy a nevedia, že pochádzajú od e, zločincov z trestnej činnosti. Do akej miery môžete vy využívať rôzne mechanizmy na to, aby ste dokázali vlastne pomenovať tie zdroje a prepojenia, ktoré existujú a ako by ste možno mohli e, pomôcť legálnym e, podnikom vyhnúť sa takýmto problémom. Teraz e, má slovo Pán poslanec Bill Newton dá, nech sa páči. Ďakujem pekne vám obom za naozaj veľmi zaujímavé prezentácie, ktoré boli aj veľmi hodnotné. Tých tie štyri alebo 5 talianských organizácií, ktoré ste popisovali v takom e, zaražajúcom detaile. Sú to tie najväčšie gengy z tých 3600 gengov, ktoré sú v Európe, sú tie talianské organizované skupiny najlepšie v, tomto, e, v tejto činnosti, respektíve chcem to povedať, sú naj, najlepšie organizovaní, alebo sú nejaké iné väčšie, o ktorých sa nehovorí v tejto správe, ktoré sa tu nenachádzajú, ale o ktorých by sme tiež mali vedieť. To je jedna otázka snažím sa to získať, snažím sa to postaviť celé do istej perspektívy. No a e, druhá vec, e, to bolo veľmi dobré odporúčanie, že potrebujeme vytvoriť definíciu toho, čo to znamená byť súčasťou e, mafiánskej skupiny problém pre tých z nás, ktorí nemajú to privilegium, že sme Taliani, ehm, tak pre nás slovo mafia, keď žijeme mimo Talianska, tak to pripomína konkrétnu špecifickú organizáciu, pričom vy ste skôr hovorili, že mafia by malo byť všeobecný, generický pojem. Otázka znie, či by sme možno nemali nejaké eh, iné slovo, nejaké mafiaste, lebo zvyšok Európy vám nebude rozumieť, čo hovoríte. Možno by sme mohli nájsť nejakú, nejaký iný pojem, organizovaný gang v štýle mafie alebo niečo podobné. To asi nebolo veľmi šťastné, ale je tu isté riziko, že, že, že sa sprofanuje tento pojem a tým pádom to vedia k istému riziku zmetku. A je to naozaj dôležité, najmä v čase, keď je mimoriadný nedostatok a nahlasovania aktivít e, takéto trestnej činnosti v iných častiach Európy. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Holmajer. Pani poslankyňa Holmajer. Tiež ďakujem za tieto zaujímavé správy, ale ja konštatujem, že žijem v krajine, ktorá nemá síce hranice s talianskom spoločným, ale tiež máme problémy s organizovaným zločinom a hlavne v pohraničnom pohraničí s Českom, kde riešime to, ako napríklad vietnamská organizovaná kriminalita, aký má vplyv na drogový trh. No a otázka je, či e, sú nejaké e, aké sú, aké je spolupráca azijských vlád rôznych a čo sa jedná boja proti organizovanému zločinu, ako je to so zhábaním prostriedkov a vracajú sa tie zhábané prostriedky do hospodárskeho života a podporuje to nejaká domáce hospodárstvo. A to e, tie peniaze, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti z EÚ, je to ťažké prerušiť tento systém, čo teda chceme robiť aj my, no a otázka znie, či na to potrebujeme aj zahraničnú politickú spoluprácu a nie len bezpečnostnú. Je otázku spolupráce napríklad s vietnamskou vládou alebo čínskou vládou aby sme postupovali efektívnejšie. No a zatiaľ tá ochota spolupracovať nie je taká vysoká. Ďakujem pekne. A posledný rečník, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, a ďakujem aj Europolu, pretože táto práca, o ktorej tu hovorili, je veľmi dôležitá a veľmi hodnotná. E, a teraz, e, pokiaľ ide o hodnotenie rizík, e, vy ste nám prezentovali dáta od roku 2011 a škoda, že sme tieto dáta nemali skôr k dispozícii, pretože sú veľmi dobré, napríklad pri navrhovaní e, preventívnych opatrení. Vy ste, hovorili, vy ste vypracovali štúdie a jedna z tých štúdií e, hovorí o tom, že existuje nedostatok povedomia o týchto fenoménoch, čo je e, pravda. A keď sa pozrieme na eh, Taliansko, tak eh, v Taliansku sa vním, a samotní Taliani vnímajú eh, prítomnosť mafie tradične niekde na juhu, ale so severom Talianska ju až tak nespájajú a preto je činnosť mafie v tejto časti krajiny podceňovaná a to povedomie je tam veľmi nízke, nehovoriac teda o pôsobení mafiánskych skupín v iných častiach Európy. A otázka teda je, keby sa tieto veci podchytili skôr, myslíte si, že by to povedomie o mafiánskych praktikách e, bolo vyššie, pretože zdá sa mi, že začíname e, z roku 0. Ďakujem pekne. A chcela by som poďakovať zástupcom Europolu, pretože, ako som povedala, ich prezentácia pre náš výbor bola veľmi užitočná a zaujímavá. Chcem e, poďakovať aj pánovi rejiteľovi Jurajtovi za účasť na zasadnutí nášho dnešného výboru. Ja si myslím tiež, že s touto prácou prichádzame trošku neskoro a to súvisí s tým, že my v Taliansku sme veľmi dlho naozaj e, boli svetkami hlbokého podceňovania a porchného prístupu zo strany našich politikov k tomuto problému. A môže, že aj tí politici mali určité záujmy nemiešať sa do určitých e, systémov a e, bolo to vnímané celé ako nejaká technická záležitosť. Takže my teraz vlastne prežívame len to, čím sme prešli v Taliansku v predchádzajúcich rokoch kedy sme mali pocit, že je to niečo, čo sa týka len tých oblastí na juhu a preto sme si vôbec neuvedomovali, že to, čo sa deje na juhu, veľmi úzko súvisí s tým, čo sa odohráva na severe. To, čo sa vyberie, poviem to takto, na juhu sa následne reinvestuje na severe Talianska. A to, čo sa dialo v posledných rokoch, eh, tak to sú alarmujúce skutočnosti a e, zistenia. A áno, súhlasím, e, niekedy sa tá pozornosť e, úmyselne zacieluje len na určitý smer. Pokiaľ ide o pojem mafia, v taliančine mafia neznamená len mafiu ako koza nostra. V Taliansku pôsobia rôzne kriminálne subjekty, ktoré operujú na určitých územiach a e, neznamená, že napríklad e, pulíská mafia operuje len v kraji Pulia e, v Taliansku. To nie, oni majú záujmy aj v iných oblastiach. To isté sa týka e, združení Trangeta, Kamera, Koza Nostra. A Drangeta je asi tá najsilnejšia kriminálna skupina na celom svete. A nezabúdajme, že práve na poslednej parlamentnej schôdzi sme tu mali talianského prokurátora Gratelliho, ktorý nám predniesol veľmi podrobnú správu o schopnostiach Drangety operovať na celom európskom území a konsolidovať svoju činnosť, e, spoluprácu s obchodníkmi a pašerákmi drog z Mexika, z Kolumbie a podobne. Práve predvčerom bol zatknutý jeden z tých najdôležitejších zločincov Dragety, Dragety v Kolumbii. Čo to znamená? Znamená to, že podceňovanie tejto situácie v iných krajinách, v tretich krajinách umožnilo mafiánskym skupinám, a tým mám na mysli rôzne skupiny, my totižto e, v taliančine e, pod pojmom mafia máme na mysle zločinecké zoskupenie v širšom slova zmysle, pretože podľa nášho chápania my pod pojmom mafia e, máme na mysli aj čínske, ruské alebo nigerijské zločinecké skupiny, nielen talianské. A v tejto súvislosti by som chcela uviesť príklad. Jeden konkrétny človek bol v júli 2001 prepustený z Obamovej administratívy a on sa zaoberal štyrmi a zločineckými zaskupeniami, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť amerických občanov, vrátane japonskej skupiny a kamory. A my keď sme boli vo Washingtone, tak sme tam zdôrazňovali to, že e, sa nesmie činnosť drangety v Amerike podceňovať. E, takže toto nie je otázka, ktorá sa týka len Talianska, A zdá sa mi, že on, e, oni sa snažia len predstierať, že sa to týka len Talianska, ale realita je tá, že Drangeta napríklad v Nemecku operuje exemplárnym spôsobom. Oni tam útočia na e, celé to spoločensko-ekonomické e, prostredie Nemecka. Oni tam naozaj operujú kalabrijské klany Drangety, ktorí e, sa šíria na celom území, kde sa snažia realizovať svoju činnosť. Takže ja vám naozaj veľakrát ďakujem za túto správu, ktorú považujem za mimoriadne významnú a dúfam a prajem si, aby členské štáty prijali konkrétne reálne záväzky, že pokiaľ ide o pokiaľ ide o investície do Europolu, pretože Europol to je štruktúra, ktorá môže svoju činnosť výrazne vylepšiť a môže urobiť o mnoho viac. My sme dnes videli, akým spôsobom Europol môže realizovať e, svoje aktivity, akým spôsobom môže byť priamo nápomocný k dispozícii Európskeho parlamentu a ak by došlo k výmene informácií medzi členskými štátmi, tak e, e, to je e, veľký pokrok, by bol veľký pokrok a práve kontakty miesta Europolu sú veľmi vhodným miestom na výmenu informácií. Takže teraz veľmi rada rozdám slovo obidvom zástupcom Europolu, aby reagovali na vaše podnety a otázky. V prvom rade v reakcii na pána Echolína bez pochyby. Ak by sme mali e, prísť s nejakými myšlenkami, tak by to bolo zhruba to, čo ste uviedli vo, vašom, e, vo vašej správe. V prvom rade, alebo prvý krok je uznanie mafiánskeho typu trestnej činnosti, ktorý je odlišný od organizované trestnej činnosti. Toto je najväčší problém, s ktorým sa e, potýkam. Ak chcete presvedčiť policajný zbor, aby investoval e, zdroje do procesu vyšetra, vyšetrovania, tak samozrejme musíte e, identifikovať e, ten predikátny trestný čin. A je veľmi často ťažké e, príjmeť políciu, aby vôbec sa začala a, a zaoberať danou trestnou činnosťou. Toto je to základné, ale pokiaľ nedôjde k uznaniu toho, že mafiánska skupina je iné zoskupenie ako bežná zločinecká skupina alebo organizovaná skupina, tak to je potom ten prvý krok v e, tejto stratégii a samozrejme my si ceníme všetky tie odporúčania, ktoré ste e, nám dali. A teraz e, k tomu, čo povedal pán Kerkop, ak som teda to meno vyslovil správne. Aká je naša interakcia s policajným zborom? A naša brána smerom k národným policajným, zbor, policajným zborom sú e, styčné miesta Europolu v každom členskom štáte. A keď identifikujeme potrebu vyšetrovania, tak kontaktujeme národnú jednotku krajine, kde sa e, koná vyšetrovanie a tá národná jednotka, e, vlastne ona je zriadená na úrovni ministerstva, identifikuje e, najvhodnejšiu zložku policajného zboru, ktorá má na starosti tento prípad. A ak teda už prebieha vyšetrovanie, a, a dostávame informáciu od lokálneho policajného zboru, tak e, je to práve cez Národnú jednotku Europolu e, a národné jednotku Europolu kontaktuje Europol. A celá výmena informácií je zaznamenaná v našom systéme, takže e, ten informačný tok je ľahko odsledovateľný. Samozrejme, nič nie je dokonalé, ale myslím si, že do, až doteraz boli tie výsledky veľmi pozitívne. Tá druhá otázka bola veľmi a, zaujímavá. Legitímne obchodné alebo podnikateľské štruktúry. Áno, môžete mať stovky ľudí, ktoré pracujú pre reštaurácie, pizzerie, ktoré sú si absolútne nevedomé toho, že za danou pizzeriou e, sa perú špinavé peniaze, tak povediac. A veľmi často existuje absolútne nulové, nulové poznanie o týchto skupinách. Nedochádza k výmene informácií. A ak niekto nepôjde do inej krajine a nepovie, e, dávajte si pozor, lebo táto pizzeria, táto, tento podnik, táto spoločnosť je e, prepojená na organizovaný zločin, tak v tom hostiteľskom štáte nikto nebude e, vedieť. Oni sú mimo Talianska, chodia v oblekoch a jednoducho nie sú vnímaní ako E, páchatelia trestnej činnosti. V niektorých krajinách, kde úroveň povedomia o týchto skupinách nie je tak vysoká alebo vnímajú toto riziko ako malé riziko, a, e, tak a s tým súvisí to, čo povedala pani Borsellino. Taká to bola situácia v Taliansku pred 20 rokmi. Čo je dôležité, je, že dnes títo ľudia prichádzajú s majetkom, s peniazmi. A a tie otvá- peniaze im otvárajú dvere a ako ctihodným podnikateľom a etablujú sa na trhu a za nimi potom nasledujú tí páchatelé trestnej činnosti. Ale ako náhle sa takto etablujú, tak je potom veľmi ťažké sa ich zbaviť. E, situácia bola presne rovnaká e, v Taliansku pred 20 rokmi. Ja pochádzam zo severu Talianska, z Benátok. A tam prevládal názor, no tieto veci sa e, v našom regióne nedejú, lebo my sme odlišní. Ale toto je e, takéto bežné nepochopenie. A my v Taliansku máme rovnaký trestný poriadok, hovoríme rovnakým jazykom. A keby sa títo ľudia presunuli do iných kontextov, do iných častí Európy, kde ľudia e, nemajú absolútne ani poňatia o tom, ako vyzerajú tieto skupiny. A toto skupy súvisí úzko s tým, čo som povedal o poznatkoch, o vzdelávaní a my musíme vzdelávať, a to je naša úloha, európske policajné zložky, aby boli schopné identifikovať znaky a signály, aby zabránili týmto ľuďom, aby sa etablovali na iných územiach. Pretože ak jednoducho konáte neskoro, tak je to jednoducho neskoro. Dúfam, že som zodpovedal na otázky. A teraz mám slovo pán Affenbach. My sa podelíme, zodpovedáme na vaše otázky s vašim dovolením, takže ja sa vyjadrím k otázke gengov. V prvom rade tá hrozba, zo strany organizovaných zločinských skupín nie je definovaná veľkosťou týchto skupín. A možno, že početne existovali väčšie skupiny, než tie, o ktorých som hovoril predtým, ale ja som predtým povedal, že obraz organizovaného zločinu sa zmenil a je čoraz ťažšie definovať, kto je členom uh, skupiny, alebo kto spolupracuje, alebo kto je pridružený k tejto skupiny a stanoviť nejakú čiaru a definovať, toto je samotná skupina, toto sú spolupracujúci, toto sú tí, ktorí e, im falšujú dokumenty alebo kradnú pred ich autá, tak toto je čoraz ťažšie, pretože oni sa menia z jedného sektoru e, trestnej činnosti do iného. A tá scéna napríklad v oblasti obchodovania s drogami je úplne iná ako v iných oblastiach trestnej činnosti. A bez pochyby e, tieto skupiny sú charakterizované naozaj správaním e, sa e, ako podnikateľov z toho hľadiska, že sú schopní využiť príležitosti, ktoré im trh ponúka. A ja sa nebudem venovať e, názvu mafia, pretože Alfán o tom už hovoril. Je dôležité, aby sme všetci rovnako chápali a e, boli si vedomi toho, čo, e, o čo tu ide. A jedna z charakteristík e, tejto trestnej činnosti je, že táto nová forma páchania činnosti nemá vždy priamy vplyv na občana. Ak sa pozriete na falšovanie alebo veľké podvody, DPH podvody, um, má to potom ale iba nepriamy, e, alebo nepriamy dopad na občanov, pretože vláda e, nemá zdroje príjmu. toto je práve ten rozdiel, e, ktorý je potrebné pochopiť. A je to obzvlášť dôležité, ak hovoríme o finančných zdrojoch. Už sa hovorilo o tých nesmiernych finančných zdrojov, ktorými disponujú tieto skupiny a z toho práve pramení to riziko, tá hrozba. Súvisí to aj s tým, o čom ste tu hovorili, o konfiškácii a zabavení majetku súvisiace s páchaním trestnej činnosti a podobne. Tým sa dostávam k náročnej otázke pani Holmajer o azijských krajinách. Už náš právny rámec nám neumožňuje priamu spoluprácu s krajinami, s ktorými sme neu, neuzavreli dohody o spolupráci, no a v niektorých prípadoch je to aj skutočne škoda, pretože dostaneme sa na hranice a potom musíme hľadať spôsoby, ako spolupracovať s krajinami. Môže to byť samotné členské štáty, niekedy spolupracujeme s Interpolom, ale je veľmi náročné mať priame kontakty, ktoré sú potrebné kvôli efektivite. Takže nemáme príliš veľa skúseností, sú tu, je to pár ojedinelých prípadov a nemôžem dať nejakú detailnú odpoveď, je mi ľúto. Nedokážem to v podstate zodpovedať. Ja objavil sa pár úspešných prípadov, ale to sú len ojedinelé veci. No a myslím, ešte jedna otázka. Áno. Isté, táto práca sa už mala urobiť dávno, ale musím povedať, ja som Začal v Europole v roku 2007, predtým som pracoval v Neapole ako projektový manažer pre obchodovanie s ľuďmi. No a prvý prípad, ktorý Europod dostal o talianskom organizovanom zločine, bol prípad, ktorý sme dostali v roku 2011. A to bolo prvýkrát, keď Europol dostal prípad od talianského organizovaného zločine z Talianska. Už nehovorím o ostatných krajinách EU. A samozrejme, keď Europol, viete, informačný cyklus v EU, Europol si musí stanoviť eh, priority, keď si 90% informácií týka eh, falšovania, tak to sa pre Europol stáva prioritou, či na základe informácií, ktoré máme k dispozícii. Keď ja som sa pridal, eh, keď ja som začal v Europole, tak nemali sme žiadne informácie o kanadských organizovaných skupinách. Neviem prečo možno dostatočne informácií mimo Talianska, možno niekedy mnohé orgány trestné v činnom konaní, či <laughs> činné v trestnom konaní si to neuvedomujú, takže to sa teraz zmenilo. No a my keď sme začali dostávať príspevky Europolu a ako to bolo, začala práca výboru Krym, tak sme mali dostatočne veľa munície, aby sme povedali, že to je priorita, pretože dostávame prípady. Európsky parlament sa na to sústredí. No a to nám dalo dosť, aby sme začali spolupracovať s krajinami. Napríklad Nemecko intenzívne podporuje túto iniciatívu, ale Nemecko to podporuje, pretože oni majú skúsenosti s talianským organizovaným zločinom, takže skutočne malo sa to urobiť. Ak by sa to urobilo pred rokmi, tak dnes by to povedomie bolo niekde inde. Bohužiaľ, ja to nedokážem a Dúfam, že na budúce, keď vystúpim v parlamente, tak vám budem môcť povedať niečo o skutočných operačných úspechoch. My už podporujeme niektoré prípady, ale stále je to v úvodných fázach, takže ešte nemôžeme si myslieť, že sme zvíťazili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ešte Newton Dan chce niečo povedať. Ešte máme 25 minút, aj keď nebudem hovoriť 25 minút, no a to je veľmi, je veľmi dobré, že títo dva páni sú tu, takže tým školeniam, vzdelávaniu lokálnych policajných zložiek s tým úplne súhlasím. Z oblasti, z ktorej pochádzam ja, ja som spolupracoval s miestnymi policajtami a na stene mali napísané telefónne čísla zahraničných policajných zložiek. Išiel som sa pozrieť no a pre týchto boli zahraničné v tých susedných mestách Manchester a Nottinghame. No a spýtal som sa, čo so zvyškom Európy, no už um, povedali mi, že o tom nič nevieme. No a na to môžem len povedať, že potrebujú školenia, a ďalšie vzdelávanie, to je úplná pravda. Vy ste hovorili o profesionáloch, špecialistoch, ktorí pracujú pre gengy. Môžete povedať niečo o facilitátoroch, o tých eh, organizátorov, kto to je, kde oni pracujú, čo robia tí majú skutočnú, skutočnú moc. A druhá otázka, tie obrovské čiastky, ktoré mafia má, kde to je? Musí to byť niekde v bankách, myslím. Vieme, v ktorých bankách, v európskych bankách. Chránime tie peniaze nejako. No a najdôležitejšie, čo je, vy ste správne povedali, Informácie musia prichádzať z hora. No a znamená to, že 28 premiérov alebo premiér, prezidentov musí povedať, že áno, toto je teraz pre nás priorita, ktorú budeme konať v celej Európe. Je ťažké to robiť, ale myslím, že potrebujeme verejný názor alebo verejnú mienku o tom. Dúfam, že verejnosť nás počúva. No a jak sa povedať, eh, svojim lídrom, aby niečo konečne začali robiť. No a dostane sa na program 28 lídrov a oni keď povedia, že s tým budú budovať, bojovať, tak to začne. A to je skutočná výzva, ako zmobilizovať hlavy štátu a vlád. No dobre, ďakujem pekne. Ja začnem poslednou otázkou, no skutočne, preto sme presne tu pre sme verejnú verziu správy. To je kľúč. A nie len pre, pre verejnosť, aj pre policajtov, ktorí si myslia, že Manchester je e, zahraničie. To je pre ľudí, ktorí hľadajú nejaké voľné miesto na stránke Europolu. A už e, sa mi to trikrát stalo, že mi niekto zavolal z takého malého mestečka. Povedali, že toto je zvláštne. U nás tiež e, sa otvorila talianská reštaurácia, všetci sú veľmi zlatí a aj keď je vždy prázdna, tak stále funguje. Myslíte, že to je nejaký poplach? No a to, takto to začne. No a dostane sa to do novín, ľudia čítajú noviny. no, pozrite sa, my sme mali u nás mafiu, ani sme to nevedeli. Toto sú verejné informácie. Moje bratranec je angličan, bol v jednej časti Anglicka, kde reštauráciu vlastnil mafiánsky bos, ktorý môj bratranec dokonca často jedával. Takže treba šíriť informácie a to bude znamenať všeobecnú potrebu informovanosti aj na tých najvyšších úrovniach. No a Čo sa týka tých školení, no signály sú veľmi dôležité. Identifikovať znaky infiltrácie sú veľmi dôležité, pretože ak ľudia nevedia čo hľadať, tak možno hľadajú niečo úplne iné. No a ak napríklad sú sú, ktorí podnikajú, kde sa točia, točí veľa hotovosti. No a jeden zo znakov, ak reštaurácia je stále prázdna, je otvorená už 10 mesiacov, či 10 rokov, a tak od tie peniaze berú. No a čo sa týka majetku, veľký majetok, a to je veľmi zvláštne, keď sa pozrieme na Kalabriu, jeden z najchodobnejších regiónov regiónov Talianska, aj keď tie kriminálne skupiny patria k tým najbohatším na svete, takže tí ľudia šíria chudobu, chudobu a nie nejaký blahobyt. A kde sú tie peniaze? To, to je skutočne miliónová otázka. Časť tých peniazí sa investuje do realít, pretože to sa stále vníma ako veľmi dobrý spôsob, ako to vrátiť do legálneho hospodárstva. Časť tých peňazí sa opätovne dostáva do bankového systému a tam sa dá vystupovať samozrejme, takže potom najdôležitejšia časť, najväčšia časť kriminálnych skupín sa objavuje a to je presne to, čo ste povedali vy. To sú tí sprostredkovateľia, ktorí nie sú oficiálne sprepojení na mafiánsku skupinu, ale oni prinášajú to bohatstvo. A to je tá šedá oblasť, ktorá podľa mňa je jedna z najnebezpečnejších eh, častí tejto formy zločinnosti, pretože keď tieto skupiny sa dostanú do legálneho hospodárstva, keď eh, kúpia nejaké podiely vo veľkých spoločnostiach, tak ich nezaujíma samotná spoločnosť, eh, ich zaujíma cyklus vzťahov, ktorý má tá spoločnosť v legálnych vzťahoch, čiže ak kúpe nejakú pobočku, No, dostanú sa do veľkej IT spoločnosti, tak začnú kontaktovať právnikov, notárov, investorov. A toto sú ľudia, ktorí prinašajú bohatstvo mafiánom. V niektorých prípadoch je to nejakou súčasťou mafiánskych skupín, niekedy, ktorí sú veľmi múdri, tak tieto iniciatívy priamo robia niekedy len poskytovateľia služieb. Niekedy neposkytujú služby len Talianom, ale organizovanému zločinu vo všeobecnosti. Napríklad firmy, ktoré posielajú do zahraničia peniaze. Niektoré z nich vlastnia práve takíto sprostredkovateľia a kriminálnici vedia, že ak si potrebujú očistiť peniaze, tak e, im odnesú peniaze a tí ľudia to za nich e, očistia. Oni si istú časť nechajú ale len poskytujú služby. A to tí nie sú prepojení na ruské alebo talianské organizované skupiny. Hm, hm, identifikujeme čist, e, pranie špinavých peniazí ako jeden z e, najzávažnejších zločinov, alebo teda aspektov. My sme v Európole, čo podporujeme samozrejme, ste e, týka sa to bank, ale sú to prebiehajúce prípady, takže nemôžem o tom hovoriť. No a čo sa z toho poučiť? No čo, bez ohľadu na to, aká dobrá je legislatíva, títo ľudia sú profesionáli a vždy nájdu nejaký spôsob, ako využiť najvhodnejšiu časť zákona. Takže my potrebujeme čisté informácie členských štátov, pretože čím aktuálnejšie informácie budeme mať, tým môžeme lepšie informovať policajné zložky, pretože niekedy, čo je relevantné dnes, nebo, alebo pred dvoma rokmi nie je relevantné dnes. Vidíme, že organizovaný zločin sa posúva k, presúva k činnosti s nízkou mierou rizika, pretože keď niekto je zatknutý e, za obchodovanie s drogami a na 20 rokov je vo väzení a v momente, keď vyjde z väzenia, tak e, si nájde iný spôsob, ako sa dostať peniazom. Takže to momentálne sledujeme. Dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať na vaše otázky. Ja si myslím, že dôležité, aby sme mali úspech, je, aby sme skutočne zmenili. Európska policia začala, ale musíme ďalej meniť náš prístup do objasňovania trestného činu, aby sme, skôr na to, aby sme lepšie chápali organizovaný zločin ako obchod. To znamená, že úplne od začiatku nebudeme len vyšetrovať trestné činy, ktoré spáchali, ale budeme šetriť aj ich fungovanie, kde sú finančné toky. No a nemôžeme byť úspešní, keď nevieme, kde, nie sú peniaze, kde sú tie peniaze. No a Europol, samozrejme agentúra, kde sa to dá urobiť, ak Romaždíme tie informácie a žiadny členský štát nemôže uspieť sám, pretože investícia v jednej členskej krajine nemôže byť eh, vyriešená, keď nevieme, odkiaľ prichádza. Takže stále sa treba snažiť zhromažďovať informácie, analyzovať ich a tú analýzu potom dať eh, vyšetrovateľom, čo pomôže tiež eh, pochopiť rozsah skupiny a koordinovane proti ním postupovať. Myslím, že by sa to dalo nazvať aj reálnou alebo skutočnou zmenou paradigmy. Ďakujem. Ďakujem pekne, žiada, chcel ešte niekto požiadať o slovo. Vidím, že nie. Žiadne ďalšie otázky už nie sú. No tak e, rado by som poďakovala zástupcom Europolu, pani McIntyre ešte. Ďakujem pekne, predsednička. Úvod e, už je mi veľmi ľúto, e, že som meškala a nemohla som si vypočuť všetko, čo, o čom sa tu dnes hovorilo. A z toho, čo som si práve vypočula, tak eh, to je veľmi zaujímavá téma. Ja som si spomenul, ako ste hovorili o povahe organizovaného zločinu. Samozrejme Al Capone bol odsudený za daňové podvody, no už jedna z oblastí, ktorú mám oblasti, na ktorú ma záujem, sú balistické informácie ako spôsob boja proti organizovanému zločinu. Mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli povedať niečo o tom, či ste vy použili už nejaké balistické informácie v boji proti zločinu, čo sa vám podarilo dosiahnuť. Ďakujem. Aktivity Europolu reflektujú tie najvážnejšie problémy, ktoré majú členské štáty organizované zločinom a terorizmom, takže doteraz eh, sme sa nesústredili veľmi na ozbrojenú, alebo ozbrojenú trestnú činnosť. No a ale teraz sme začali pripravovať otvárať operačné strategické projekty opašovanie pašovaní strelných zbraní. No a v rámci tejto priority, tak ako v rámci politického cyklu EU, vytvoríme akčné plány, strategické operačné, ktoré budú zrealizované a v rámci nich budú tiež súčasťou realistickej forenznej No, skúmania. No a musíme spolupracovať s členskými štátmi, takže neviem vám k tomu povedať viac, ale možno to bude zaujímavá téma. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som vám rada poďakovala nielen za vašu disponibilitu a prácu, rada by som poďakovala pánovi Ehlerovi a Rošenbacherovi za to, že dnes nám poskytli ďalší nástroj, ďalší kamienok do tej záverečnej mozaiky. Takže ešte raz eh, by som chcel požiadať, aby ste poďakovali aj riaditeľovi pánovi Wainwrightovi za prácu a pomoc nášmu výboru a dúfame, že aj v budúcnosti aj v ďalšom novom parlamente tam mhm. bude ústretový a pochopí význam vašej práce. Ďakujem vám pekne, týmto končíme. A ďalšia schôdza bude 9. 9. septembra v Štrásburgu o 19. do 20.30. Zasadacú miestnosť sa dozviete od sekretariátu. No a ja už vám môžem len zaželať pekné prázdniny, príjemný odpočinok, no a dúfam, že na jeseň sa stretneme ešte s väčším odhodlaním a nasadením, aby sme túto prácu dotiahli do konca až na plenárku v Štrasburku.